Guten Morgen. Morning, ladies and gentlemen. Dear colleagues and so on. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Are you ready? Can... Ste prosím pripravení, mohli by sme začať? Hm? Ja, aber der Korn. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Takže ešte raz dobré ráno, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. V prvom rade vás tu chcem uvítať. Ide o prvé zasadnutie v tomto roku. Rád by som využil tú príležitosť na to, aby som vám všetkým zaželal všetko dobré do nového roka, veľa zdravia, úspechov, šťastia, teda všetko dobré v roku 2012. A ja dúfam, že práca v našom výbore bude napredovať i naďalej rovnako dobré ako doposiaľ. Máme pred sebou mnoho dôležitých vecí, niektoré uzavrieme, niektoré ešte len začneme. Tento rok nám istotne neprinesie menej práce, bude minimálne toľko ako v minulom roku, ale zrejme toho bude viac. Pokiaľ ide o oznámenia, takto ešte k bodu číslo 1 došlo k zmene bodov programu, teda ich poradia. Bod číslo 6 na požiadanie bude nasledovať po bode číslo 3, teda medzi trojkou a štvorkou. To je jasné, že keď to je po trojke, tak to bude pred štvorkou. Ak nemá nikto žiadne námietky, tak považujeme tento program za schválený. A teraz tie oznámenia. Poprvé, pán Bajer, ktorý sedí vedľa mňa, sa ujal úlohy. Teraz začiatkom tohto roka sa stal novým šéfom nášho sekretariátu. Takže ho tu vítam, želám mu veľa úspechov, nám dobrú spoluprácu s ním, dobré výsledky. Takže už je v sekretariáte jasné, ako to bude s vedením. Ja sa z toho veľmi teším. Zároveň ale musím povedať jednu vec, ktorú som už povedal aj pred Vianocami, a to, že chcem poďakovať Arnovi za odvedenú prácu, pretože on v zložitých časoch tú prácu robil bez toho, že by to mal v eh, povinnostiach. Veľa času do toho investoval, sekretariat eh, bol v ťažkých časoch, on prevzal obrovskú prácu, obrovskú zodpovednosť. Myslím, že to zvládol bravúrne, takže chcem sa mu poďakovať. Myslím, že aj vo vašom mene a chcem mu zaželať všetko dobré. Takže ešte raz vďaka za vašu spolahlivosť, za vašu prácu. A teraz tu chcem uvítať Ruperta Wilkinsona, ktorý je novým zamestnancom sekretariátu. Sedí tam úplne na právo z môjho pohľadu. Ja mu tiež želám veľa úspechov v najbližších týždňoch, mesiacoch, rokoch. A vítam tu aj Siegfried Breyer, Brajera, teda vítam ho tu, ale zem sa s ním lúčim, on opúšťa sekretariát, v sekretariáte e, stále niekto pribúda, niekto odchádza. Je to naozaj veľmi zložité pre nás všetkých aj celý sekretariát. Ale Zigfridovi ďakujem za spoluprácu. Veľmi pomáhal aj mne osobne pri príprave zasadnutí. Dával pozor na to, aby všetko prebiehalo ako má, takže ďakujem Zigfridovi. A ešte jedna stručná vec a to, že administratíva upozornila na to, že by mali výbory využívať svoj čas efektívnejšie, aby sa lepšie využívali kapacity tlmočníkov. Trošku sme to už zohľadnili v tom, že výbor bude sedať od pondelka do štvrtka a nielen v strede týždňa, tak aby sa v plnej miere využil potenciál tlmočníckého oddelenia. Toto je dôležitá vec a požiadali nás, aby sme pracovali na dvoch, v dvoch nasledujúcich dňoch. Pokúsime sa o to, ale nebude to jednoduché, niekedy potrebujeme až 3 dní, lebo tej práce je toľko. Takže sa nad tým zamyslíme, ale nie je to úplne v našich rukách. Je dôležité, aby sme splnili všetko, čo máme. Ďalej tu bol kontakt s dánskym predsedníctvom. Stručne sme sa rozprávali o tých jednotlivých témach a o postupe počas dánskeho predsedníctva, tak aby sme čo možno najrychlejšie, ale samozrejme aj kvalitne uzavreli otvorené témy. Ale nejaké veľké novinky pre vás nemám. Pokiaľ ide o Enisu, tam sú problémy v rade, to iste viete. Že sa to tam pribrzdilo, ale dôležité je, aby sa to znova rozbehlo, lebo nie je to nejaká maličkosť. Je to aj z politického hľadiska téma veľmi dôležitá. A stále sa len stiažovať, že existujú problémy a neriešiť ich, toto podľa mňa nie je priateľný prístup. Toľko teda z mojej strany na úvod. A poďme rovno k prvému bodu programu. Čas máme zhruba do desiatej, aby sme vybavili všetky body, ktoré na programe máme. Pokiaľ ide o energetickú účinnosť, dohodli sme sa, že si spravíme ďalšiu výmenu názorov. Aj komisia by sa mala dostať k slovu, lebo zatiaľ tomu tak nebolo. A pri tejto téme je veľmi dôležité, aby tá naša súčinnosť bola naozaj otvorená, a preto by som si želal, aby sme začali tým, že udelíme slovo komisii a potom ešte prediskutujeme otvorené body, tých je veľa. Takže možno prednostne tie najdôležitejšie. A najskôr dávam slovo komisii, vítam tu jej zástupkyňu. Je to pre vás taký skok do studenej vody, ale Poinformovali vás predsa o tom, o čom sme minule hovorili. Viete, aký je stav veci u nás. Takže by som vám bol veľmi vďačný, keby ste mohli vyjadriť stanovisko komisie. Takže máte slovo pani Donnelly. Thank you very much indeed, Mr. Chairman, and uh, may I take this opportunity to wish everybody a happy new year. Dobrý deň Ďakujem pekne, pán predseda. Želám vám všetkým všetko dobré do nového roka. A pokiaľ o energetickú účinnosť, tak e, dúfame, že to bude naozaj dobrý rok. A v tejto súvislosti chcem hovoriť o návrhoch v oblasti energetickej účinnosti. Tieto sú jedno z našich priorít. A komisia a aj parlament chcú, aby táto téma napredovala čo možno najrychlejšie. K rovnakému sa zaviazalo aj dánske predsedníctvo a dúfam, že keď vietor bude fúkať tým správnym smerom, tým obnoviteľným, tak sa nám to podarí úspešne uzavrieť už počas dánskeho predsedníctva. Komisia vás v tomto iste podporí. Nechcem hovoriť príliš dlho, pán predseda. Možno by som sa zamerala na tri či štyri také kľúčové otázky v súvislosti s týmto návrhom. Poprvé, článok 5, verejné obstarávanie. Bolo tu niekoľko návrhov v tom zmysle, že obsah tohto návrhu v súvislosti s verejným obstarávaním možno nie je úplne koherentný, konzistentný s novou smernicou o verejnom obstarávaní z decembra my sme úzko spolupracovali s kolegami v oblasti vnútorného trhu a tá koherentnosť a konzistentnosť je daná a, a smernica o verejnom obstarávaní neumožňuje zohľadniť náklady životného cyklu. Takže my si myslíme, že toto by malo zostať ukotvené v texte. Kľúčovým prvkom tohto návrhu je povinnosť energetickej účinnosti a s tým úzko súvisia vysoké ambície. Máme tu vysoký cieľ, ktorý zatiaľ nedosahujeme. My sme sa mu 1,5 v našom návrhu a toto by nám malo pomôcť približiť sa k tomu cieľu 20 Takže my vítame posilnenie overovania a monitorovania. A je dôležité, aby sme tú mieru ambicioznosti v tom texte zachovali aj do budúcna. Ďalšia vec, pokiaľ ide o meranie a fakturáciu, toto je článok, ktorý je určený hlavne na posilnenie pozície spotrebiteľov a vieme, čo sa nám podarí vtedy, keď títo budú <coughs> A momentálne so súčasnou smernicou o energetických službách e, tá informovanosť je daná v určitej miere, ale nie v postačujúcej. Takže pos, e, posilňujeme informovanosť spotrebiteľov tak, aby oni e, sami e, mohli e, realizovať úspory v oblasti energie. Takže je veľmi dôležité, aby ustanovenia v článku 8, teda meranie a fakturovanie, boli čo možno najsilnejšie naformulované v zmysle ochrany a informovanosti spotrebiteľa. Ďalej otázka cieľov či majú byť e, záväzné, nezáväzné, národné, celoeurópske. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorú je potrebné ešte vyriešiť. My podporujeme parlament, e, môžeme poskúť ďalšie technické analýzy, podporujeme v tomto zmysle aj e, radu a dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť ten celkový cieľ 20 vychádzajúc z, z výsledku toho politického procesu, či to budú no, individuálne ciele alebo nie. To je všetko z mojej strany na teraz, pán predseda. Uvedomujem si, že čas nás tlačí. A teším sa, že som tu mohla vystúpiť a ak budete mať nejaké otázky, tak nám ich prosím adresujte, odpoviem na ne po konci rozpravy. Ďakujem. Výborne, ďakujem pekne. Hlási sa viacero kolegov, pôjdeme po poradí. Ak sa teraz nikto ďalší neprihlási, áno, myslel som si, že spravodajca sa bude hlásiť, ale e, zatiaľ to neurobil, takže Klod, ak sa teraz hlásiš, tak máš slovo. Ďakujem pekne. Nechcem tu teraz nejako dlho hovoriť. Len som chcel požiť, aby som možno ešte na záver mohol reagovať na to, čo povedia kolegovia. Na informáciu možno aby ste vedeli, čo sa deje na tieňových eh, zasadnutiach. My sme mali dve takéto zasadnutia a z diskusí minule, kde sa niektorí kolegovia vyjadrili, že by bolo možné hlasovať už koncom januára. No a my sme o tom aj na tieňových spravodajcov hovorili na zasadnutí a dohodli sme sa, že by bolo lepšie hlasovať až koncom februára, aby sme ešte mali možno stretnúť sa 5 krát v kruhu tieňových správodajcov, pretože máme 1800 pozmeňovacích návrhov, je to veľa, je dôležité hľadať kompromisy, tak aby to bolo prehľadné aj pre vás pri hlasovaní. A včera na zasadnutí tieňových spravodajcov sme e, rokovali, bolo to tvrdé, ale férové. Myslím, že sa nám darí dosahovať pokroky. Takže, pán predseda, bol by som rád, keby ste možno na záver dnešnej výmeny názorov odprezentovali návrh nás, spravodajcov, aby sme hlasovali 28. februára, aby sa to takto zoficiálnilo, aby všetci kolegovia vedeli, kedy to bude, aby sa na to mohli nastaviť aj v skupinách tak, aby všetci poslanci mali možnosť naštudovať si texty kompromisov, ktoré pripravíme do toho termínu. Ďakujem a teraz pani Hall. Ďakujem. Už v prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu. Myslím si, že tie spravodajcovia, napríklad pán Piper, tu za mnou budú súhlasiť s tým, že sa tým naozaj veľa zaoberáme. Zasadali sme viackrát, text preberáme článok po článku, respektíve odsek po odseku a dosahujeme značné pokroky. Sú tu niektoré veľké politické otázky, kde sa nám nepodarí dospieť k rovnakému názoru. Myslím, že si navzájom dokazujeme to, že dokážeme naozaj racionálne diskutovať o množstve technických otázok. Takže ďakujem spravodajcovi za tento proces. A chcem podporiť ten časový harmonogram, ktorý on navrhol. Myslím si, že keď to bude pokračovať v načatom trende, takto systematicky, tak eh, sa všetko stihne prebrať náležite. Vítam tiež vyjadrenie zo strany komisie, ktoré odznelo pred chvíľočkou. Pokiaľ ide o to verejné obstarávanie napríklad, to vítam, pretože viacerí z nás skrátka mysleli, že tie náklady životného cyklu by sa dali zakomponovať. Pokiaľ ide o meranie, ja som dnes ráno mala pracovné raňajky, Zaoberali sme sa tam e, inteligentnými meračmi a ich výhodami pre spotrebiteľov. Toto cestu sa, potre- sa potrebujeme vydať. Ja som sa tomu venovala naozaj hlbkovo a myslím si, že aj kolegovia sú rovnakého názoru. A že je teda veľmi dôležité, aby táto smernica bola na prospech spotrebiteľov. A že prioritou musia byť naši voliči, ktorí potrebujú informáciu, potrebujú spolahlivé informácie, potrebujú inteligentné merače a potrebujú aj vedieť, ako s nimi pracovať. K všeobecnejším otázkam ja vítam, čo uviedla komisia, pokiaľ ide o ciele. Najdôležitejšie podľa mňa v tejto oblasti je to, aby sme si vždy, aby sme vždy mali na prečo to robíme a prečo ten cieľ energetickej účinnosti je 20-percentný a že toto zodpovedá určitému objemu spotrebovanej energie, že to robíme preto, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám, že to robíme preto, aby Európa mala dostatočné dodávky energie. A ešte zo pár ďalších bodov. Myslím si, že text komisie bol pre viaceré členské štáty bolo zložité ho prijať, pretože niektoré štáty už pôsobili v oblasti politickej účinnosti a mali pocit, že návrhy z textu komisie nešli ruka v ruke s ich už prebiehajúcimi aktivitami. Takže vítam tú snahu ten text flexibilniť a o to sa snažíme aj my na zasadnutiach tieňových spravodajcov. Takže ten cieľ, tá úroveň ambícií ostáva, ale snažíme sa nájsť možnosti, ako využiť existujúce národné programy, aby sme aj začínali znova od piky. Takže e, myslím, že aj tu sa nám podalo dosiahnuť už určitý, určitý pokrok. A ešte jedna oblasť, ktorú chcem spomenúť, to sú malé a stredné podniky. Myslím, že všetci vieme, aké sú dôležité v časoch krízy. A my v smernici navrhujeme vyňatie malých a stredných podnikov z povinnosti vykonávať e, energetické audity a chceme, aby v členských štátoch existovali určité finančné opatrenia, ktoré pomôžu malým a stredným podnikom pri zlepšovaní vedeckej situácie. Takže je dôležité mať na pamäti e, tento aspekt malých a stredných podnikov, čo je podľa mňa veľmi dôležité v tých zložitých časoch, v ktorých sa momentálne nachádzame. Ale súhlasím s vami, že ešte je pred nami obrovský kus práce. Ale najdôležitejšie je to, že sme sa toho chopili, e, ideme teda odsek po odseku a budeme to tak robiť aj naďalej. Kolega Píper, nech sa páči. Áno, ďakujem. Pán predseda, rád by som sa pridal k tým slovom chvály na adresu spravodajcu. Naozaj sme všetci veľa pracovali a v dôležitých bodov sa nám podarilo dospieť k dohode, ale z tých rozhodujúcich zatiaľ nie. Článok 2, nástroje financovania, tam sme na dobrej ceste, to sa týka aj článku 10, toto je kogenerácia, aj tu sa, myslím, postupne dostávame k dohode. A včera sa nám podarilo zblížiť, aj pokiaľ ide o sedmičku, pokiaľ ide o audity, hlavne pokiaľ ide o systémy certifikácie, uznávania, výkonov v oblasti vedeckej účinnosti. A naozaj chceme, aby systémy, ktoré v členských štátoch už existujú, nemuseli byť nahrádzané nejakým novým európskym, aby neboli ohrozené nejakým novým európskym Myslím, že tým vychádzame v ústrety mnohým členským štátom. Pokiaľ ide o stanovisko Envy, mám otázku na spravodajcu, čo si o tom myslí a potom predstava EPP. Výbor Envy prišiel s nejakými flexibilnými poznámkami, ale vniesol do toho celého ešte ďalšiu tému, tému obchodu s emisiami, takže aký má na to, prosím, spravodajca názor. Časový plán. Na úvod som povedal, že v mnohých detailoch sme si zajedno, ale že tie zásadné otázky sme ešte nevyriešili uspokojivo. Ja si myslím, že časový harmonogram bude závisieť od toho, do akej miery sa spravodajcovi podarí prísť eh, s návrhmi, ktoré budú schopné získať konsenzus, hlavne pokiaľ ide o, o články 3, 4 a 6. Zatiaľ sa to nestalo. Tam tá diskusia zatiaľ nedospela ku zbliženiu stanovisiek. A ak sa to podarí, tak ten časový harmonogram eh, dodržíme, ak nie, tak nie ale závisí to veľmi od snách správodajcu. Ďakujem pekne a teraz Alecho Vidal Kvadras. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja tu chcem uvítať Klausa Bajera. Ja som s ním spolupracoval v zmierovaní naozaj dlhé roky. A tam toho utrpenia bolo viac než tej slávy tých dní slavy bolo oveľa menej než týchto utrpenia a ja dúfam, že v tomto výbore to bude naopak, že ten pomer bude obrátený. Pán predseda, podľa mňa je dobré, že rozpravu o, tu, o tejto téme sme o mesiac posunuli, lebo sme naozaj potrebovali čas prediskutovať naozaj kľúčové otázky. Pozmeňovacie návrhy sme už prebrali na prvej výmene názvov, toto je druhá. Takže môžeme byť presnejší a snáď aj stručnejší. To je dilema, či tie ciele majú byť záväzné, alebo viacero záväzných opatrení. Ja osobne si myslím, že by sme um, nemali bojovať za temnými mlynmi. Vieme, aké sú stanoviská, aká je pozícia v rade, takže náš prístup by mal byť snať realistický. Takže opatrenia, o ktorých rozhodujú členské štáty, v národných plánverskej účinnosti, na dosiahnutie jednotlivých národných cieľov stanovených členskými štátmi, vychádzajú z tejto smernice. Toto je podľa mňa ten realistický prístup. Ak národné plány sa nebudú dodržiavať, ak sa nedospeje k cieľom. V tomto prípade opatrenia tejto smernice budú pre členské štáty záväzné. A samozrejme, že komisia to bude kontrolovať, to, či plány tie ciele rešpektujú alebo nie. Ale prosím, žiadna duplicita, pokiaľ ide o spravodajstvo, o predkladanie správ. Takže navrhujem, aby platil článok 19, e, povinnosť oznamovacia, ak dôjde k nejakým výnimkám, teda všetky členské štáty predložia svoje národné plány komisii a musia naozaj preukázať, dokázať, že tieto plány vedú k dosiahnutiu národných cieľov. Pokiaľ ide o článok 3, ja naozaj trvám na tom, čo som povedal už minule, a to, že je potrebné držať sa pôvodného textu komisie, ale doplniť tam, že pokiaľ ide o sektory intenzívne na energiu, že členské štáty by si mali staviť cieľ energetickej intenzity, takže koľko energie, e, spotreba energie, aká spadá na e, jednotku HDP. Ja už som viackrát povedal, že musíme aj generáciu zakomponovať a to nie povinným spôsobom, ale iba v prípade, že je to naozaj efektívne z e, ekonomického a z technického hľadiska, pretože nejaké všeobecné povinnosti by um, sa mohli ukázať ako kontraproduktívne. Pokiaľ ide o renovácie budov, to sú články 4 a 5, súhlasím so spravodajcom, že okrem renovácií môžu členské štáty prijať alternatívne opatrenia, ktoré znižujú spotrebu každoročne, takže to percento ešte môžeme sa na ňom dohodnúť. Spravodajca navrhuje 3%. Môže to byť aj nejaké iné percento, ale v zásade sa zhodujeme na tom, že energetická účinnosť budov sa dá zlepšiť renováciami ale aj e, rôznymi službami, ako napríklad inteligentné merače a teď. Teda. Na záver, pán predseda, trvám na tom princípe, že by sme skutočne sa mali držať tej strany dopytu, teda že by sme mali riadiť stranu dopytu a tu príjmať opatrenia. Ja som v tomto výbore viackrát povedal, že opatrenia na strane dopytu, služby, meranie a tak ďalej, že to všetko sú kľúčové aspekty energetickej účinnosti, ktoré nie len v značnej miere znižujú tlak vyvíjaný na sieť, ale zároveň existuje potenciál toho, že to bude celé vychádzať z trhu a myslím, že to, čo vychádza z trhu, je vždy tým najlepším prístupom. Ďakujem. Kolega Kolega Gierek. Ďakujem veľmi pekne. No, najskôr by som chcel povedať, že súhlasím s tým, čo povedal Vidal Kvadras. Je to skutočne veľmi zásadná pripomienka, hlavne v tom zmysle, že prenecháme na krajiny ako budú postupovať pri dosahovaní cieľov efektivity, aj čo sa týka HDP. No a okrem toho treba posunúť aj termín lehotu na predloženie tohto návrhu. Nie je dobré, dobré nejak sa prenáhliť. A rovnako by som chcel ešte dodať, že ten začiatok nám asi veľmi nevyšiel sú tu nedostatky pri definície efektivity a účinnosti. Musíme predsa vedieť, o čom hovoríme. Je to účinnosť pre sektor a musí to platiť aj pre štáty. No a štát eh, musí zase vytvárať vo vzťahu k HDP. No a ďalšia bod, čo je primárna energia? Aká je definícia primárnej energie? Ja som to hľadal a našiel som rôzne informácie. Ja rovnako som mám jednu otázku pre pána Turmesa. Je primárna energia, e, alebo teda sú obnoviteľ, je obnoviteľná energia, primárna energia alebo nie. No ďalej účinnosť. To sú detaily, ktoré majú však rozhodujúci význam. Ja si myslím, že slnečná energia je primárnou energiou. No ďalej si myslím, že treba vziať do úvahy ešte jednu vec je dôležité rozhodnúť, ale tiež treba mať možnosť treba snechať možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy, pretože veľký počet pozmeňujúcich návrhov je výsledkom nedorozumení. Niektoré veci sú skrátka nezrozumiteľné a ak by to bolo možné, tak by som chcel požiadať o to, aby sme mali ďalej možnosť predkladať nové pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne, pani Del Castillo. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcela všetkým zaželať všetko dobré do nového roku, všetkým prítomným a všetkým kolegom. V rámci tejto témy nesmieme zabúdať na to, že sa nachádzame v, v fáze, kedy uplynula hota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov, takže na základe súčasných pozmeňujúcich návrhov sa musí udeť, e, musia realizovať do, dohody, ale sú pozmeňujúce návrhy, ktoré sú na seba veľmi vzdialené a dosahovanie kompromisov bude závisieť od spravodajcu, ktorému ďakujem za jeho prácu a rovnako to bude závisieť od kolegov tieňových spravodajcov a angažovanosti mnohých kolegov, pretože Veľmi veľa ľudí pracuje veľmi intenzívne v rámci výboru. Skutočne vykonávajú obrovský diel práce. Je viacero alternatív, viacero možností. Ja chcem poukázať na dve. Poprvé, flexibilita opatrení. Je rozhodujúce, aby členské štáty mali možnosť uplatňovať eh, nariadenia a opatrenia, ktoré pokladajú za nevyhnutné. Ak to nebude možné, tak eh, a toto zlyhá rovnako ako ostatné normy, ktoré sa menia pri realizácii, aby sme predišli tomu, že sa zrealizuje to, čo tvrdí smernica AK. Eh, teda treba byť veľmi realistický, to už bolo povedané. Medzi členskými štátmi sú obrovské rozdiely a to vieme. No a preto nemôžeme trvať na tom, aby bol jednotný koncept uplatňovaný pre všetkých. To je kľúčový aspekt. Od toho bude závisieť to, čo zostane v praxi, či bude skutočne efektívne uplatňovaná a energetická efektivita bude skutočne účinná. Takže také východisko. No a ja by som chcela zájsť ešte ďalej a vidím, že sú opatrenia e, v súvislosti s, s renováciou budov, energetickými opatreniami a teď ešte existujú ďalšie elementy, ktoré no, v Španielsku je jasné, že vo verejných budovách, e, ktoré nie sú, na, nie sú nové, o ktorých ešte nebolo rozhodnuté, kde nie je okrem renovácie žiadna iná možnosť. Takže alebo vo všetkých ostatných eh, verejných budovách je situácia taká, že eh, sa vymieňajú v rámci renovácií len žiarovky. A to je všetko. Čiže vymenia sa žiarovky, ale okrem toho neexistujú žiadne nové a ďalšie možnosti investícií, pretože tak, a keď takto boli predložené niektoré posunúce návrhy, treba sa dohodnúť a treba povedať, že keď ti nejaká krajina kvôli deficitom integračných a konsolidačných opatrení k rozpočtu na odporúčania európskych inštitúcií, teda keď budú mať problémy pri uplatňovaní týchto opatrení, tak treba to aj uznať. Treba to zohľadniť. Pre štát je dôležitejšie investovať do vzdelávania a, a vedy, ako realizovať sanácie, respektíve renovácie v, na verejných budovách. Takže treba byť flexibilní všeobecne. Inak zatvárame oči pred skutočnosťou. No a ja keby som nič nepovedala, tak by vznikol dojem, že Európsky parlament a ja ako poslankyňa zatvára oči pred realitou. No a ja nechcem vyslať takýto signál, ale myslím, že skutočne to zodpovedá realite. Ďakujem pekne, predseda. Ja si myslím, že spravodajca a tieňoví spravodajci majú veľmi ťažkú úlohu, pretože bolo predložených 1110 <coughs> pozmeňujúcich návrhov a treba im pomôcť, tak ako povedal pán Gierek, mali by urobiť krok späť a pozrieť sa na túto situáciu zvonka, objasniť definície, no a myslím, že v tomto návrhu treba objasniť základné princípy, takže to je myšlienka a ďalej by som chcel hovoriť o niektorých pozmeňujúcich návrhoch. Takže pár vecí. Poprvé potrebujeme realistické ciele, ktoré sa dajú uskutočniť. Môžeme byť ambiciózni, avšak si stanovíme realistické ciele. Ak si nestavíme realistické ciele, nikto nás nebude brať vážne. Druhé, základné princípy potrebujeme potrebujeme priaznivé podmienky, pretože inak by to vyústilo do veľkých problémov. Ale ak bude tu veľká, príliš veľká záťaž, ktorá by mohla byť, tak by to mohlo mať zničujúci účinok. My potrebujeme podporiť trh. Tretí základný princíp. Nesmieme zabúdať na to, že členské štáty sú na rôznej úrovni. Na to nesmieme zabúdať. A to je Tak väčšie že nesmieme zabúdať, zabúdať na realist, reálnu situáciu. Nerealistické pravidlá nám, na nikdy nedovedú k riešeniu. No a ďalej, chcel by som sa venovať štyrom ďalším veciam, o ktorých hovorili už niektorí kolegovia. Poprvé, ciele úspory energie. Ja som presvedčený o tom, že ak budeme sledovať základný princíp, tak sú rozdiely spotreba energie medzi členskými štátmi a treba zohľadňovať všetky všetky ciele, no a sú aj iné, iné zdroje spotreby ako len domácnosti. Treba neustále zohľadňovať rozdiely medzi členskými štátmi. Ďalej inteligentné merače. To nie je realistický cieľ, stanovovať a zavádzať inteligentné merače vo všetkých domácnostiach v každom členskom štáte do roku 2015. To je hospodársky nereálne. No a treba vykonať analýzu nákladov a zistíte, čo je reálne, či je to skutočne dobré. No a ďalej Myslím, že pravidla sú príliš preskriptívne a zasahujú do mechanizmov trhu. No a ak analýzy budú mať pozitívny výsledok, tak aktéry trhoví na trhu príjmu nejaké opatrenia. No a ak trh sa bude riadiť sám sebou, tak to môžeme nechať na trh. No a predísť eh, plánovanému hospodárstvu. Keď sa pozriete na prílohy, tak o toto sa snažíme ďalej. 3% ciele pre renováciu verejných budov. V súčasnosti cieľ je pol percentách No a pre, po 3% je nerealistické. A keď nebudeme myslieť na, na to, aká je v súčasnosti situácia v rámci krízy, je to skutočne ťažké. Takže mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako dosiahnuť flexibilitu pre členské štáty, ako im pomôcť pri ich vlastných príspevkoch. No a ja mám aj konkrétny návrh, ktorý hľadá kompromis v rámci nášho výboru a potom na rade myslím, že by sme sa mohli zamyslieť nad príspevkami vlastníkov a využiť nadbytok kvót a použiť tento príjem, aby sme pomohli členským štátom. A to nás možno priblíži bližšie ku kompromisu. No a na záver by som chcel dodať, pán predseda, že musíme byť realistickí a musíme veriť trhom. A to je základná línia, ktorá nás privedie k riešeniu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nož, pochopte moju netrpezlivosť, ale mám ešte 8 prihlásených, plus pravodajca, plus komisia. Musíme sa vyjadriť stručnejšie, pretože to nestihneme inak, ale chápem, to je to veľmi dôležitá politická téma, takže Prosím vás o ospravedlnenie. Angelika Nible ako ďalší rečník. Dobre. No tak ja to aj dodržím. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, a ja želám vám všetkým šťastný nový rok. No a samozrejme ďakujem spravodajcovi Klodovi Turmesovi a všetkým tieňovým spravodajcom. Ja myslím, že je veľmi fenomenálne, ako sa tu pracuje na kompromisoch 1800 pozmeňujúcich návrhov vyriešiť v takomto krátkom čase. No už to si zaslúhuje rešpekt a ďakujem za intenzívnu prácu. Ja by som sa rada venovala trom témam. Poprvé diskusia o záväzných cieľoch alebo záväzných opatreniach. Isté vás neprekvapí, že mnohí kolegovia z našej skupiny, ale aj z iných skupín si myslia, že v potrebujeme flexibilitu na to, aby sme dokážali, dokázali dobre postupovať. Áno, teda záväzne cieľe potrebujeme, ale žiadne záväzné opatrenia, pretože to nie je dobré, hlavne čo sa týka záväzkov zo strany štátu, nemajú absolútne žiadnu akceptáciu. No a preto myslím, že návrh kolegu Alecha Vidala Kvadraza je veľmi dobrý, je to taká dobrá zlatá stredná cesta. No ale opatrenia nie sú, teda opatrenia môže byť záväzné, keď nedodržiavajú sa cieľe. Druhá vec, ja som si prečítala článok 4 no a zistila som, že celým článkom 4 v rámci kompromisnej verzii sa chcú chce rozšíriť, by sa mala rozšíriť eh, na, aj na prenajaté budovy, teda nie len vlastn, vlastné budovy eh, verejné, ale teda aj tie eh, prenajaté. No a to pokladám za skutočný nezmysel, čo sa nemôže realizovať v praxi. Ja ako môžem, ako môžem donútiť, donútiť vlastníka, teda prenajímateľa k niečomu, alebo nájomcu k niečomu, čo je úlohou prenajímateľa. Lebo to by viedlo k tomu, že by sa nič neprenajímalo, alebo cena nájmu by bola taká vysoká, veľmi vysoká, takže mňa by zaujímalo, ako ste prišli na túto myšlienku, ako to v praxi zrealizovať. Ja to nepokladám za veľmi dobrý nápad. No a posledná vec, ktorá sa mi páčila celkom v kompromisnom texte, článku 4, odsek 3a, sa predpokladá, že to chcem ešte jasnejšie pozrieť, záväzná renovácia, treba, aby existovala možnosť istého, istého porcent ušetriť, máte, máte teda nejaký nejaké percento, koľko sa ušetrí taký. No a otázka je, ako dosiahnuť ten želaný cieľ energetickej účinnosti. To je podľa mňa no, dobrá myšlienka, podporím ju, pričom samozrejme pri vyjadrení toho percenta treba trochu ísť nižšie. A o tom sa ešte môžeme porozprávať. Inak ďakujem veľmi pekne všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí sa zaoberajú touto témou, kompromismi a teším sa na ďalšiu debatu. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne. No a teraz taký tip, čo týka kompromisov, sú poslanci, ktorí chcú veľmi prísne pravidlá, iní chcú zase flexibilnejšie pravidlá ale kompromis neznamená, že to, čo už je prísne, sa ešte viacej sprísne. To nie je žiadny kompromis, takže len ako typ. Mali by sme nájsť nejakú, nejakú cestu medzi tým. Norbert Klante. Ich mach's kurz, ich schließe mich an die Wünsche an der Kollegen. Chcem sa pripojiť k želaniam kolegov, k tým, ktoré tu odzneli. Tešíme, že tu máme určitú jasnosť, že hovoríme o účinnosti energie s cieľom ušetriť e, energiu samotné úspory by nič neznamenali. Ide tu aj o to používať účinnosť v časoch e, recesie, keď majú e, členské krajiny finančné problémy s cieľom byť flexibilnejší. Takže sa len pridávam pred rečníkom Záväzné ciele sú určite napomocné. Myslím si, že by e, tu mali byť kompromisy. Kompromisy znamenajú, že obo strany pociťujú určitú bolesť. A keď kompromisné návrhy môžu byť časovo vhodne e, umiestnené, aby sme mohli vo februári hlasovať. Bolo by to veľmi nápomocné. Myslím si, že rozdiely medzi členskými krajinami, pokiaľ ide o zaobchádzanie e, s budovami, tak tu súhlasím s Alechom. Potrebujeme flexibilitu na dosiahnutie cieľov. A hoci sú dvere zatvorené, rada sa intenzívne týmto zaoberá ale počas dánskeho predsedníctva budeme ešte poriadne vzdialení od cieľa, myslím si. Som ambiciozný, ale toľko optimizmu predsa len nemám. Kolegyňa Thompson. Ďakujem. Organizovali sme s eh, rôznymi zástupcami energetickú eh, účinnosť, s odbormi, eh, firmami, politickými skupinami a mali sme viacero tieňových zasadnutí a myslím si, že sa približujeme k dobrej dohode. Každý deň sme o krôčik bližšie. Samozrejme, že treba ešte prekonať prekážky, ale verím, že budeme môcť stihnúť lehotu koncom februára. Máme ešte mesiac. Podľa mňa je to dosť času na to, aby sme dosiahli široký kompromis, dobrý výsledok. Výsledok, na ktorý môžeme byť hrdí. Čo však v tejto diskusii e, nechápem, to je slovo realistické ciele. Máme predsa ciele. Ciele nie sú predmetom diskusie 12. decembra boli predsa prijaté na Rade a v Štrasburgu v parlamente v roku 2008 smernici o obnoviteľných e, energiách v roku 2020 ciele 20, 20 a 20. 20 um, úspor energii bo, nebol cieľ záväzný. Cieľ tu je, ale prečo by sme mali hovoriť o realistickom cieli? Prečo? Pretože prijímame rozhodnutia, ktoré sa neimplementujú. Voliči sa mi ma pýtajú, kedy začnete robiť to, čo ste e, prijali v roku 2008. A teraz hovoríme o realistických cieľoch. To, čo tu v tejto smernici diskutujeme a k čomu treba prijať kompromis, to je otázka, ako dosiahneme ciele flexibilnejším spôsobom, Sú to rôzne ciele pre e, rôzne členské krajiny, ale ciele tu sú... Prestaňme diskutovať o realistických cieľoch. Máme tu predsa legislatívu do roku 2020. Myslím si, že spôsob, ako dosiahnuť cieľy, sú záväzné ciele, ktorými, o ktorých sme väčšinovo hlasovali v tomto výbore. A návrh komisie, myslím si, znamená, že záväzné e, ciele sa nedajú e, oddeliť od záväzných opatrení. Myslím si, že je veľmi dôležité toto vzať do, vziať do úvahy v trialógu, keď budeme musieť rokovať e, s radou. Pán Glante hovoril o tomto prístupe, kde prístup je v rade odlišný. Takže naozaj sme za záväzné ciele a záväzné opatrenia. Pokiaľ e, si máme položiť e, e otázku, či táto smernica má mať e, rovnaké ciele pre e, účinnosť a intenzitu. Podľa mňa 20 je nesporných. Takisto ciele stanovené v článku 10 a v článku 12 CHP, zatiaľ čo e, e, in, ciele intenzity závisia od rastu a keď závisia od rastu, nemôžeme predstaviteľom e, podnikov povedať, že naozaj veríme v tieto ciele. Na poslednom stretnutí tieňových spravodajcov sme dosiahli kompromisy k sedmičke, osmičke, devine a desine, ale je tu zopár prekážok, ale blížime sa k dohode, a kompromis v osmičke je jeden taký, s ktorým som najspokojnejšia. Pokiaľ ide o tie inteligentné merače, je tu intenzívna disk, e, diskusia o nich v celej Európe, ale o nich sme hlasovali, keď sme hlasovali o treťom balíčku pre vnútorný trh o energii v Európe. Povedali sme si, že, že v roku 2019 inteligentné merače by mali byť e, v Európe. Môže to byť komplikované, ale je tu takéto rozhodnutie. Máme aj kompromis v článku 8, dosiahnutý na stretnutí e, tieňových, týkajúce sa reálneho oceňovania energií. Takisto sme sa dohodli, že keď sa vylúčia, tak sa majú použiť údaja, údaje pre informácie spotrebiteľov, aby sa mohli do, dohodnúť, kto dosiahne, do, dostane informácie o prístupe k ním. Treba, myslím si, pokračovať v diskusiách s tieňovými kolegami. Ak chceme dosiahnuť kompromis je veľmi tiež dôležité, aby sme jasne ukázali, čo máme na mysli, pretože vy, pán Gere, keď hovoríte, o, alebo pán e, Vidal Kvadraz je rovnakého názoru, podľa mňa on hovorí opak. On hovorí, že sa chce zamerať na dopytovú stranu. Vy hovoríte o opačnej strane. Takže určité veci ešte nie sú celkom jasné. Ďakujem. Ďakujeme. Téma je veľmi dôležitá ale máme čoraz viac e, prihlásených rečníkov. Prosím, ďalší rečníci sa už nehláste. A po druhé, pokúsme sa teraz obmedziť na jednu či dve minúty. Tretí e, návrh. E, náš kolega Tojer má dnes, dnes narodeniny. Ďakujem blahoželáme. Pán kolega Turmes. Mám otázku, dokedy máme čas do 12.30 na celé zasadnutie, odpoveda pán predseda. Je to veľmi jednoduché. Už na úvod som povedal, že sme vlastne si vyčlenili na túto tému hodinu do 10, ale máme ešte zo pár ďalších e, bodov, ktoré som ešte aj e, pomiešal v poradí, pretože mnohí musia odísť skôr. Takže môj návrh e, keď sa pokúsime držať sa jednej minúty, 1,5 minúty, budeme o 4.11. hotoví. Je to dôležitá téma, tak ju nechcem okresávať. Pani Týka je ďalšou rečničkou, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem kolegom i sekretariátu poďakovať e, za prácu na tomto materiáli, ktorý je taký dôležitý dôležité, aby sa zachovali prípustné prístupné ceny, účinnosť energii a príslušné opatrenia. To všetko znamená, že podporíme zamestnanosť a konkurencieschopnosť v Európe. V svojom pozmeňujúcom žia- e, návrhu žiadam, aby spotrebitelia členskej krajiny, súkromní spotrebitelia implementovali e, účinnosť, ale aj európske inštitúcie, európske orgány a agentúry by mohli mať takúto úlohu. Musíme predsa ísť e, dobrým príkladom tu na európskej úrovni. Musíme ísť dobrým príkladom. Všetky orgány Európskej únie by mali byť e, určitým vzorom u týchto opatrení treba zohľadniť aj e, technickú realizovateľnosť, nákladové otázky i klimatické dopady. Predložila som pozmeňujúce návrhy, ktoré požadujú, aby určité ustanovenia boli e, prispôsobené iným smerniciam, napríklad pokiaľ ide o smernicu o účinnosti e, energetickej účinnosti budov. Musíme totiž zostať legislatívne koherentní. Takisto pani Nibler má pravdu. Musíme zohľadniť verejné budovy, ktoré sú vo verejnom vlastníctve, pretože len to nám umožňuje právna základňa. To nám umožňuje právny základ a na to sú aj vyčlenené, alebo na to existujú fi- finančné prostriedky. Ak sa nepostarame o to, aby ustanovenia tejto smernice boli v súlade s nariadeniami napríklad o k štruktúrálnym či iným fondom. Ak sa teda nepostaráme, aby takýto súlad existoval, tak táto smernica zostane bez cenou. V kríze vieme, že súkromné osoby i štáty nemajú prostriedky na nové ambiciózne e, opatrenia a preto žiadam podporu všetkých kolegov, aby sme mohli zabezpečiť, že keď ide o finančné prostriedky, keď ide o e, nariadenia k štruktúrálnym a iným fondom, aby sme práve tu nestrácali e, naše ciele z očí. Ešte tým inteligentným meračom. Nuž u nás v Rumunsku, bohužiaľ predseda prerušuje rečníčku, musíme sa držať vyčleneného času. Pán predseda, v Rumunsku máme, e, sme sa e, pred niekoľkými rokmi postarali o to, aby bol v každej súkromnej domácnosti takýto merač. Možno nie je teraz zmysluplné E, hovoriť o ďalšej výmene, treba sa pozrieť, či merače zodpovedajú cieľom smernice. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. A zároveň aj šťastný nový rok všetkým prítomným tu v miestnosti. Vidím, že Klaus Bayer je tiež v tomto výbore. Ja vás teda vítam. Tiež by som chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich prácu. Len veľmi stručne chcela by som sa vyjadriť k článku 7. Rozhodne súhlas, <laughs> si súhlasím s výborom i so spravodajcom, že totiž by sme mali využiť čo najlepšie reziduálne e, teplo z klasických tepelných elektrární. To je bez diskusie Každopádne si však myslím, že by sme mali mať na zreteli i to, že teplné elektrárne, predovšetkým tam, kde je kombinovaný cyklus, majú tiež za úlohu podporiť obnoviteľné zdroje. Napríklad v prípade eh, veternej energie. A v rámci tejto úlohy tieto elektrárne musia uspôsobiť eh, produkciu elektriny rýchlo, a často v súlade so špičkami a kolísaním v rámci produkcie obnoviteľnej energie. A v rámci týchto podmienok, ktoré sú každopádne žiadúce, sa pýtam, ako je možné, že môžeme zaručiť dodávky tepla do rezidenčných štvrtí. Myslím si, že toto by tiež malo byť zohľadené v tejto správe. Pretože ak, ak máme dosiahnuť 20 obnoviteľných zdrojov v prípade izolovaných systémov, ako je Pirenejský polostrov, tak by sme sa mali snažiť prekonať e, akékoľvek prekážky, ktoré sú na ceste k dosiahnutí tohoto cieľa. Preto si myslím, že kompromisný návrh k článku 10 by mal zahrňovať možnosť výnimky. A to v tak v prípade nových elektrární tepelných, ale aj v tých druhých elektrárniach, kde pracujú ako podpora pre obnoviteľné zdroje. Už kvôli spomínaným dôvodom. Ďakujeme a teraz kolega Kelly. Bohužiaľ, rečník hovorí bez mikrofónu. Hovoríme tu o úsporách a účinnosti energie a, a hovoríme si, že kvôli e, recesii nemôžeme mať určité ciele. Opakom úspor je e, použitie e, alebo využitie plýtvania. Takže v celej tejto rozprave je toto situácia, kde bude každý výťazom. Čím skôr sa tak udeje, tým lepšie. Zoberme si budovy. 40 využitia energií e, v Európe sa použije na budovy a 40 vo verejných budovách sa použije na osvetlenie. To mi chcete tvrdiť, že tu sa nedajú robiť úspory, lepšia účinnosť? Myslím si, že e, e, argument, argument recesie tu neplatí, pretože globálne oteplovanie sa nezastaví pred recesiou a v tejto situácii, kde ide o spotrebiteľov, vlády, znamenajú úspory v konečnom dôsledku. E, účinnosť znamená úspory. E, dobré sú záväzné ciele, sú dobré pre životné prostredie a dobré sú i z hľadiska ekonomického. Ďakujeme kolega Marinesku. Ďakujem, pán predseda. Stanovili sme si cieľ e, v Európskej rade a ten sa dá dosiahnuť rôznymi cestami. Táto smernica e, má vytýčiť jednu cestu, ktorá sa zakladá na účinnosti energie. Je to určite vzorec, ktorý treba zohľadniť, ale takisto e, zvýšenia cien ropy to zmení e, intenzity e, energií, ale neprispieje to k efektívnosti, e, účinnosti energií. Napríklad tiež zlé úrody v polnohospodárstve menia intenzitu, ale nie efektívnosť využitia energii. Takže meranie tejto účinnosti by sa malo opierať o jedinú, jediný platný vzorec, menovite množstvo výrobkov alebo služieb, na jednotku spotreby energie. Potom naozaj primárnu energiu e, a jej spotrebu budeme môcť znížiť alebo budeme môcť zabrániť, aby sa obmedzila hospodársky výkon. Potrebujeme záväzné ciele, ale aj flexibilitu. Teraz má slovo pani kolegyňa Grostet. Ďakujem, pán predseda. Budem e, sa snažiť e, byť stručná. Chcem vám pripomenúť, že, e, že treba stanoviť rámec, treba byť však aj flexibilný a zohľadniť subsidiaritu a primeranosť. Európske opatrenia musia byť otvorené, aby sa dali implementovať. A to v rámci každej členskej krajiny. To znamená, treba nechať priestor pre národné i lokálne iniciatívy. Myslím si, že národné ciele, ktoré sú príliš záväzné, že môžu byť op- op- viesť k opaku v niektorých krajinách. Treba dbať na to, aby bola flexibilita pre implementa- pri implementácii nástrojov. Mám Predložila som množstvo pozmeňujúcich návrhov a treba rozlišovať, myslím si, medzi úsporou energie a intenzitou energie a tiež treba hovoriť o globálnych stanovených cieľoch. Tu považujem za dôležité, aby sme dodržiavali subsidiaritu a národné ciele dňov podporovali e, a mali by sme mať jasnú dielbu úloh a tiež metódu preverovania komisiou samozrejme. To je aj pozmenujúc, v pozmenujúcom návrhu k článku 3. Okrem toho o, e, treba zaviesť záväzné mechanizmy aby, a tieto, aby e, spočívali na definovaných cieľoch. Jednotka aktivity, návrh komisie je v niektorých častiach veľmi preskriptívny. Tu je veľmi dôležité, aby členské krajiny si zachovali priestor všeobecného eva- evaluovania na základe analýzy e, účinnosti. Ďalej potom, podľa mňa nie je veľmi zmysluplné, aby využitie finančných nástrojov sa obmedzilo napríklad zmluvy o energetickej výkonnosti. Musíme mať toľko flexibility pri voľbe týchto metód, aby sme dosiahli túto všetkými želanú e, účinnosť. Ďakujem a teraz má slovo pani kolegyňa Merkis. Ďakujem, pán predseda. Chcem poblážovať všetkým e, spravodajcom i tieňovým za ich prácu. E, ďakujem aj za pozornosť kľúčovej oblasti mikrogenerácie. Je to kľúčová stratégia. Mám otázku, pretože doteraz som nevidela kompromisy týkajúce sa definícií Možno som čosi prehliadla, pretože rada by som vedel, vedela, čo sa udialo e, s tým rozšírením nielen na verejné budovy, ale aj na súkromné budovy. Verejné e, budovy a skupiny vlastníkov súkromných e, budov, pretože tu máme množstvo pozmeňujúcich návrhov rozširujúcich rozsah nie len na verejné budovy, ale aj na časť e, súk- e, sektoru súkromného. Ďalej potom súhlasím e, plne s kolegami, pokiaľ ide o realistické ciele. V časoch finančnej krízy musíme zrýchliť, nakopnúť motor našej ekonomiky a sektor stavebný je základnou čas, súčasťou. Ak budeme investovať do tejto časti, investujeme do pracovných miest aj do úspor energie. Ako bolo povedané, je to situácia, v ktorej všetci majú úžitok. Tých 20 je cieľom realistickým a myslím si, že by sme nemali znovu otvárať rokovania o minulosti. Mali by sme rokovať o e, budúcnosti. Takže minimálne si myslím, že treba ísť na 20 ako záväznú hodnotu. Pokiaľ ide o záväzné opatrenia, je e, očividné, že radšej by sme chceli mať záväzné e, ciele než záväzné metódy. Ak však sú záväzné ciele e, také neisté, tak poďme cestou záväzných metód. Ale určite by bolo príjemné diskutovať o veciach oboch. Teraz pani Podimata. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne by som chcela odprezentovať dve veci. Chcem pripomenúť ten základný cieľ tejto smernice. Ide nám o to, aby trhy s energeticky účinnými produktami dozreli a v tejto súvislosti musí byť vzorom práve štát, musí byť verejný sektor vzorom. Počas e, rozpravy prebehlo, mm, zaznelo viacero príspevkov, hovorili, ktoré hovorili o s tým súvisiacimi nákladmi. No už tie vstupné náklady sú vysoké, ale z strednodobého hľadiska sa postupne znižujú faktúry za spotrebu energie, jednotlivé časti výrobného procesu budú menej nákladné a to znamená, že výnosy začnú byť čoraz vyššie a vyššie a vysoko prevyššia vstupné náklady. Takže si kladiem otázku, či verejný sektor vôbec e, dokáže zafinancovať e, takto nákladné opatrenia. E, ja som greč, grekyňa, čiže veľmi dobre chápem obavy s týmto súvisiace. Ale Mm, existujú určité spôsoby, určité cesty, ako zabezpečiť, aby členské štáty naozaj dokázali zafinancovať eh, tieto opatrenia, keď ich politika bude naozaj inteligentná, dá sa dosiahnuť ciele tejto smernice a v tomto smere som predložila aj pozmaňovacie návrhy. Uvediem konkrétny príklad. Energetické služby, napríklad zmluvy pokiaľ ide o pomoc v oblasti energie. Toto je veľmi dôležitá oblasť, lebo je potrebné hľadať efektívne riešenia, pokiaľ ide o tie vysoké vstupné náklady, keď sa príjmajú opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti. Zo strednodobého hľadiska tá rendita daná je, návratnosť daná je efektívne finančné nástroje. Nuž, aké navrhuje správodajca. Ja osobne chcem povedať, že toto je naozaj mimoriadne dôležité, snáď životne dôležité, lebo toto by mohlo viesť k um, využitiu, rozumnému využívaniu um, súkromných a verejných zdrojov. Niektoré členské štáty už majú určité skúsenosti z tejto oblasti pretože tam už existujú takéto nástroje financovania. No a teraz je potrebné zabezpečiť, aby tieto mechanizmy financovania mohli eh, sa využívať v spolupráci s inými zdrojmi financovania, napríklad od Európskej investičnej banky. Na záver chcem povedať to, že tie náklady na dosiahnutie cieľov v oblasti účinnosti, že tá obava s nimi súvisiaca je naozaj opodstatnená, keďže sme v kríze, ale e, je naozaj potrebné postupovať efektívne tak, aby sme tieto problémy s financovaním vyriešili. Nemali by sme sa nechať nejako odradiť od našich ambicioznych cieľov, pretože energetická účinnosť zo stredného a dlhodobého hľadiska prináša naozaj mnoho prínosov v oblastiach, ktoré idú na prospech všetkých. A my ako výbor by sme podľa mňa teraz mali tieto ambiciozne ciele dodržať, zachovať aj v prípade, že rada vyjadruje určité obavy Takže spravodajcu a tými spravodajcov musíme poprosiť, aby si zachovali veľmi silnú vyjednávaciu pozíciu z či voči rade, hlavne pokiaľ ide o e, záväzné ciele a účinné opatrenia na ich dosiahnutie. Ďakujem pekne. A teraz ešte na záväzla dostáva slovo Klod Turmes. Nech sa páči, máš slovo. Klod. Do mikrofónu. Mám nejaké 4 minúty, prosím pýta sa pán Turmes. No ale potom bude problém s ďalšími bodmi programu. Ja tu budem až do konca sednutia, takže ja nemám problém s tým, ako dlho budeš hovoriť, ale sú tu kolegovia, ktorí majú na starosti ďalšie body programu a chceli by sa dostať k slovu. Takže ťa poprosím, aby si bol stručný. Len ťa prosím. Ja sa chcem poďakovať pánovi Kelimu za to, že po tom, čo mnohí kolegovia hovorili um, hlavne o problémoch, že on uh, zasadil túto smernicu do širšieho kontextu. kontextu. Smernica energetickej účinnosti je legislatívnym aktom, uh, ktorý môže pomôcť vymaniť Európu z krízy. Uvediem jedno číslo. V roku 2011 deficit obchodnej bilancie EU-Rusko sa <coughs> zvýšil o ďalších 20 miliard. Momentálne máme 77 miliardový deficit v obchode s Ruskom. Čiže v Európe tvoríme bohatstvo a z tohto bohatstva posielame 77 miliárd eur do Ruska. Režimu, ktorý je pre mnohých z nás pochybný. A o čo ide v tejto smernici? Ide o to, aby týchto 77 miliárd, aspoň veľká časť z nich, mohla do budúcna ostať v Európe. O toto nám ide. A jedna nemecká verejná banka pred pár týždňami vydala hodnotenie programov na renováciu budov z rok 2010. 9 miliard bolo verejne investovaných, 21 zo súkromných zdrojov. 340 tisíc vytvorených pracovných miest. A potom prichádza otázka. Bolo to s negatívnym dopadom na verejný rozpočet a odpoveď znie 1 euro vydané na inovácie a energetickú účinnosť. 1 euro malo návratnosť 5 eur do nemeckého rozpočtu pretože tam bol prírastok e, zamestnanosti, zvýšenie e, príjmov z daní, z DPH a tak ďalej. Takže, kolegyne, kolegovia, prosím, prestaňme to celé vnímať ako niečo, čo ťahá Európu k zemi. Vnímajme to ako presný opak, pretože všetky štúdie poukazujú na to, že čím väčšia bude účinnosť, e, tým lepšie bude na tom naše hospodárstvo. Čiže o čo sa tu snažíme? Máme politické rozhodnutie cieľ 20 z marca 2007 a bolo to potom ešte následne viackrát potvrdené všetkými hlavami vlád a štátov. Máme 10-percentné meškanie, takže v tejto smernici ide o nové doplnkové opatrenia. A tieto opatrenia musia fungovať tak, aby naozaj sa uplatňovali vo všetkých odvetviach ekonomiky. Pokiaľ ide o záväzné ciele, respektíve záväzné opatrenia, ja vítam ten obrad o 180 stupňov zo strany EPP. Doteraz EPP, aspoň teda väčšina, bola proti záväzným cieľom. Podľa mňa je fajn, že to konečne pochopili, že si konečne uvedomili, že potrebujeme záväzné ciele čím záväznejšie tým väčšia istota pre investorov. Takže toto je naozaj fantastické. Ale pokiaľ ide o našu pozíciu do vyjednávaní, musíme do nich ísť s východiskom záväzné ciele a záväzné opatrenia. Lebo keď si prečítate dokument polského predsedníctva rady, tak uvidíte, že vlády už úspešne takmer kompletne podkopali stanovené ciele. A mne sa zdá, že lobby energetická vás môže osloviť a povedať vám, že záväzne ciele v rokovaniach za neprejdú. A preto budú sa u vás zasadzovať za záväzné ciele a nezáväzné opatrenia, žiadne ceny a tak ďalej. A ja už som minule povedal, že by sme do rokovaní mali ísť ako realisti. Pokiaľ ide o ciele, tam tá formulácia musí byť čo najkvalitnejšia, rovnako aj v prípade opatrení, v opačnom prípade sa mne nepodarí zohrať našu úlohu, presadiť eh, túto eh, smanicu na čo možno najvyššej úrovni ešte vetičku či dve v reakcii na to, čo povedali kolegovia. Mrzí ma to, ale nemám to v rukách. Fiona, verejné obstarávanie, že je dôležité. Áno. Čakám na nový návrh komisie. Pán Píper. Pokiaľ ide o ETS, <coughs> budeme musieť prizvať spravodajcu z Envy a prediskutovať to s ním. Vo všeobecnosti musím povedať, že keď sa pozriete na hlasovanie v Envy, tak tam boli kompromisy, ktoré podpísali všetky politické skupiny a sú relatívne progresívne, takže hlasovanie v Envy nám iste pomôže. Alecho hovoril o naozaj dôležitej veci, to je e, zameranie sa na stranu dopytu. Článok 12 musí byť naozaj veľmi, veľmi obozretný. Chceme znižovať náklady na energiu, na elektrínu, chceme efektívne riadiť spotrebu energie v domácnostiach, v priemysle a tak ďalej, pretože je lepšie to robí takýmto spôsobom. A v USA je úspora 1 miliardy na určitých trhoch iba prostredníctvom opatrení na strane dopytu, takže naozaj táto smernica sa musí zamerať na stranu dopytu. Posledná vec. Verejné budovy. Ja viem, že pokiaľ ide o väčšinu vlád, nachádzajú sa v rozpočtovej kríze a preto sa na to vám Spomínala to pani Grosted. Spomí... Zameriavame sa na tie úspory. Ronald Reagan, nás osoba blízka srdcia mnohých z nás, on v 70. rokoch zaviedol renováciu federálnych budov za účasti súkromných spoločnosti ABB Siemens Johnson Control a takto sa zvýšila účinnosť. Takže potrebujeme, aby tento trh naozaj rastol v čase, keď si uvedomujeme, že verejné rozpočty nie sú schopné veci zafinancovať. A ak chceme, aby vlády do budúcna mali väčší manevrovací priestor v rozpočtoch, nebolo by náhodou lepšie znižiť náklady na prevádzku budov? Tieto prostriedky sa potom bude dať využiť na iné účely, zdravie, inovácie a td. Takže Takto vnímajme ten text. So that these efficiency investments. Takže budúci týždeň v Štrásburgu sa bude voliť, budú voliť orgány Európskeho parlamentu, preto možno budeme mať viac času k dispozícii Celý týždeň vám budem k dispozícii, takže kolegyne, kolegovia, ak to ešte máte otázky, oslovte ma s nimi. Pán predseda, prosím, potvrďte mi, že tých 5 plánovaných s hnutiteľmi spravodajcov že to celé robíme s vidinou hlasovania 28. februára. Prosím, formálne to tu uvedte, aby sa kolegovia mohli zorganizovať. Ďakujem. Dobre, vďaka aj za tú ponuku, že budete k dispozícii. 28. chcete vyhlasovať. Ja si myslím, že to je dobrý nápad. Dá nám to viac času k dispozícii. Len vás poprosím, aby hlasovacie zoznamy a kompromisy boli k dispozícii na čas, aby si to mohli kolegovia naštudovať. Aby sme mohli mať aj alternatívy tým kompromisom, ak tieto naozaj nebudú skutočnými kompromismi. S tým ma oslovili kolegovia. Takže Ďakujem. Týmto uzatváram tento bod. Prosím o pochopenie. Ďalším bodom programu bude COP17. Hneď na úvod apel na vás, každý len dve minúty. Je to len briefing, takže by to nemal byť problém. Ako prvá pani Delkastio, súhlasíte? Ďakujem pekne. Ďakujem vám za to, že ste predsunuli tento bod programu. V sále nastáva ruch. Mali sme intenzívnu dlhú rozpravu, ale bola naozaj veľmi dobrá a napomocná. Stručne k Durbanu. COP17 o opatreniach v boji proti klimatickým zmenám. Poprosím o pokoj v sále, hlasnejšie žiaľ hovoriť nedokážem, takže prosím, buďte takí láskaví a ak chcete pokračovať v rozhovoroch, tak prosím potichšie. E, Pán predseda, pomôžte mi. Áno, poprosím poslancov v sále o pokoj, o ticho, v opačnom prípade Pani Del Castillo nebude môcť pokračovať. Prepačte, pani Del Castillo. Dobre, takže sa budem sa pokúsim pokračovať. Kolegyne, kolegovia, pár minút pre klimatické zmeny, prosím. No, no way. Quiet, please.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 v boji proti klimatickým zmluvám dospela k nasledujúcim záverom. V tejto chvíli môžem potvrdiť, že situácia, pokiaľ ide o budúcnosť spoločného postupu, je naozaj otvorená. Máme Durbanskú platformu, dohodu o tom, že sa chceme dohodnúť o určitých opatreniach, ktoré by potom mali byť právne záväzné pre všetky štáty Došlo k predloženiu Kyoto. Niektorí partneri síce nespolupracujú, napriek tomu však môžeme povedať, že došlo k predloženiu Kyoto zase do roku 2015 a potom uvidíme, ako to pôjde ďalej roku 2020. Podľa mňa je teraz ale všetko otvorené. Durbanská platforma je v zásade dohodou o tom, že sme sa dohodli, že sa dohodneme, aby som to povedala takto. Takže Európsky parlament a Európska komisia to vnímajú ako novú šancu zaviesť ciele a opatrenia na ich dosiahnutie veľké krajiny, veľkí emitenti by mali byť tiež zapojení. Predseda prerušuje, ešte raz prosí o pokoj v sále. Takže nové ciele, noví partnery, toto je novum. A pred chvíľou sme hovorili o energetickej účinnosti. Aj v predchádzajúcich rozprávach sme sa venovali konferencii v Durbane Otvárajú sa nám tu nové možnosti. Durban otvoril nové možnosti Durbanskou platformou. Spoločne teda môžeme prijať kroky na zvýšenie energetickej účinnosti. Ďalšia konferencia bude Katari, v Katare. Myslím si, že to vtedy musíme v tomto výbore aj v NV dospieť k tomu záveru, že musíme spoločne napredovať tak, aby sme na ďalšej COP spoločne s komisiou mohli navrhnúť konkrétne opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti tak, aby sme mali naozaj e, spoločný postup na zniženie emisí, zvýšenie energetickej účinnosti, aby to tam mohlo byť prijaté tak ako sa to nepodarilo v forme kiotského protokolu. Preto by som navrhovala následovné. Poďme touto cestou, pracujme na tom u nás vo výbore, pripravme si spoločný postup, spoločné cieľa anglickej účinnosti a Skúsme takto udávať to smerovanie. Samozrejme, že iné smerovanie alternatívy vylúčené nie sú, ale mali by sme začať e, na tejto ceste flexibilitou. A musíme si uvedomovať, aká je realita. A dúfajme, že sa nám potom s dobrou vôľou podarí dosiahnuť pokrok. Ale prosím ešte raz, e, majme stále na zreteli realitu pristupujeme k tomu naozaj efektívne a pragmaticky. Nedosialo sa síce nič nové, žiadne teda právne záväzné opatrenia, žiadna právne záväzná dohoda. To sme dosiahnuť chceli v Durbáne, ale vnímajme to prosím ako novú šancu, ako pozitívny výsledok. Všetko je teraz veľmi, veľmi otvorené. A ak tu má niekto prevziať taktovku, komisia, parlament, keď sa nám podarí vyslať naše posolstvo, keď sa nám podarí byť tým, čo načrtne to nové smerovanie, tak sa nám snaď podarí prevziať aj tú taktovku. Takže na záver len chcem poukázať na to, že potrebujeme spoločný postup k energetickej účinnosti a to bude pre nás obrovská šanca. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Cizel. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s tým, čo povedala pani Del Castillo. Bol to politický úspech. No a tí, ktorí si želali aj nejaký obsahový posun, boli bohužiaľ sklamaní. Európska únia v rámci rokovaní zohrávala vedúcu úlohu. To bol skutočný úspech. Ja gratulujem komisárke za jej postup a ďakujeme za jej postup pri rokovaní. Tie také, tak, takéto a podobné konferencie sú dobrou príležitosťou vidieť, aké stanoviská a ako reagujú jednotlivé e, štáty. Tí najväčší hráči Čína, USA, Rusko, Nemecko, Irán, Južná Korea, Sádzka Arábia a podobné štáty. Tam som mal pocit, že len EÚ má záujem o to znížiť emisie. A inak nikto. Na no to ma znepokojuje. Pani Del Castillo už hovorila o časovom harmonograme a platforme. Ja musím povedať, že boli dosiahnuté aj ďalšie konkrétne konkrétne ciele, napríklad prispôsobenie technologického mechanizmu, ale sú ciele, ktoré Európska únia nedosiahla vyššie ambície pri znižovaní emisí, kde sme dosiahli alebo nejaký principiálny záväzok, že štáty budú postupovať ambicioznejšie. Nie ani jednotný postup pri výpočte emisí. No a sú oblasti, ktoré sú veľmi dôležité. Ďalej, treba povedať, že táto konferencia neprinesla absolútne nič nové v prípade záväzkov a povinností znižovať emisie. Pre nás je teraz dôležité, že systém CCS bol prijatý a prevzatý do mechanizmu CDM. Nož a rada by som dodala ešte jednu vec. Európskej únii sa musíme snažiť realizovať stratégiu 2020. No a ak chceme zohrávať strategickú úlohu, a tak do roku 2020 treba postaviť tie základné kamene, tie a dosiahnuť milníky. No a ďalej je dôležité povedať, že klimatické zmeny sú dôležitou zahranično-politickou záležitosťou pre celú EÚ. Potrebujeme viac podpory. Momentálne nás podporujú menšie krajiny, ostrovné krajiny, ale tie ostatné krajiny nás ešte nepodporili. A to je pre EÚ veľká výzva, veľký problém. No a posledná vec, keď sme hovorili o cestovnej mape, napríklad tak vo výbore ITRE sme tak výbor ITRE dostal rovnakú úlohu ako výbor ENVY. A myslím, že aj v prípade klimatických zmien si musíme podobnú úlohu vybojovať. Vedúcu úlohu zohráva výbor ENVY, avšak ja myslím, že by sme mali byť rovnocenným partnerom, tak ako v decembri, a treba, aby sme zohrávali rovnakú úlohu aj v prípade uznesenia. Naša spolupráca s Envy je dobrá, avšak keď sa pozrieme na zoznam členov a na to, kto robí čo, alebo kto spravil čo, a tak to nevidíme. No a myslím, že treba, aby sme zohrávali túto rovnocennú úlohu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Cizel. No a v rámci diskusie teraz najskôr pani Karvalo Ďakujem pekne, predseda. Podľa môjho názoru výsledok z Durbanu je veľmi dôležitý. A povieme prečo. Európska únia má agendu, no a táto agenda bola na stole, na diskusnom stole počas celého, celé konferencie. A ešte dôležitejšie, že hlavné body, ktoré presadzuje Európska únia, boli schválené. No a toto bola cestovná mapa, ktorá zapájala všetky 195 krajín, a ktoré budú signatármi globálnej zmluvy pri pokračovaní Kyoto. No a to bola druhá, druhé obdobie E, záväzkov po kiotskom protokole. Takže musí máme druhé obdobie, alebo je to druhé obdobie, pokiaľ nerozsiahneme dohodu nadväznosti na kiotský protokol. No a <coughs> máme základ. A to je platforma z Durbanu. No a táto je veľmi dôležitá, pretože poprvýkrát všetky krajiny sú na rovnakej úrovni. Nie je rozdiel medzi jednotlivými krajinami. Samozrejme, že sme udržali princíp rôznej zodpovednosti v závislosti od rôznych schopností jednotlivých krajín, avšak všetky záväzky majú rovnaký právny charakter. Na tom sa zhodli všetky štáty. A to je dôležitý základ a východisko pre globálnu dohodu. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je, že Durban, Durbanská platforma je stále pomerne nejednoznačná. No a znamená to asi toľko, že možno splníme túto dohodu s dôležitými bodmi pre Európu, napríklad aby hospodársky rast bol zlúčiteľný s bojom proti klimatickým zmenám, no a bojom proti chudobe. Takže sú tu veci, o ktorých treba hovoriť, sú veľmi dôležité, hlavne pre náš výbor, hlavne priemysel, ako, čo teda s priemyslom, energeticky náročným priemyslom v rámci globálnej dohody na boj proti klimatickým zmenám. Musíme spolupracovať na rovnakej úrovni s výborom Envy a hľadať eh, globálne riešenia a podnety pre globálnu dohodu. No a máme čas, pretože druhé obdobie záväzkov Kyoto nám umožní vypracovať dobrú, realistickú a pragmatickú globálnu dohodu, ktorá nahradí Kyotský protokol. Takže musíme od začiatku sa zapájať a od začiatku intenzívne pracovať o spolupráci s výborom Envy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a ak sa chce vyjadriť ešte zástupca komisie, pán Paolo Caridy, tak má slovo. Ďakujem veľmi pekne, len veľmi stručne. Samozrejme, zdieľame názory, že COP17 bol diplomatický úspech a že Európska agenda, agenda EÚ bola hnacou silou a dosiahli sme to, čo sme chceli. Takže súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi. Rovnako je jasné tiež, že toto je len začiatok procesu, ktorý bude procesom dlhým. A Vidíme, ako sa bude rozvíjať nová platforma. Tento rok bude zásadný, pretože definujú hranice pre rokovania. No a my sa snažíme o dobrú spoluprácu s parlamentom a s výborom, tak aby sme všetko presadili podľa našich želaní. Ďakujem pekne. No a ja ďakujem. Vidím, že prichádza predseda Royal, takže ja mu týmto zase uvoľním miesto a odovzdám slovo. Nech sa páči. No, ďakujem veľmi pekne. No a a prejdeme rovno k ďalšiemu bodu. A ide o správu kolegu Karinša. Ide ho, máte slovo, nech sa páči, ďakujem pekne predseda. Ja veľmi detálne a podrobne budem hovoriť o tom, pretože všetci máme radi takéto dlhé diskusie. Uh, myslím, že všetci si prečítali môj návrh. A toto je druhá diskusia o tejto správe. Ja myslím, že veľmi dôležité je teraz z hľadiska Európskeho parlamentu posilniť úlohu, úlohu eh, komisie pri kontrole medzinárodných dohôd medzi, tretimi, medzi Európskou úniou a tretimi krajinami a dodávateľskými krajinami, tak aby sme splnili niekoľko paralelných cieľov. Poprvé, e, ktorý priamo súvisí s legislatívou, totiž, že všetci máme záujem o dohody s tretimi krajinami o energetike e, v súlade e, s pravidlami EÚ. Tretí balíček. No a naši spotrebitelia majú musia mať eh, spotrebu, teda musia mať príležitosť kupovať energiu za najvýhodnejšie ceny. No a ďalšia vec, ktorá je rovnako dôležitá, je, že toto je prvý krok k vytváraniu niečo, čo by mohlo eh, sa podobať na spoločný európsky hlas v energetických otázkach. Takže ak Európska komisia a jej úloha bude v rámci rokovania posilnená medzi európskymi členskými štátmi a tretími krajinami a ener- poskytovateľmi energie, tak e, začneme zvárať e, prvok e, v rámci rokovaní, prvok uniformity, ktorý bude pomáhať členským štátom pri zdieľaní najlepších postupov o tom, aké elementy musia byť uvedené v dohodách na ochranu spotrebiteľov a aké návrhy tretich krajín treba odmietnúť. Je veľmi jasné, že dodávateľia z tretich krajín vo všeobecnosti pravdepodobne nemajú veľký záujem o európske energetické zákony. Zaujíma ich exkluzivita, výhradnosť, nezaujímajú sa o otvorenú súťaž. To je pomerne jasné. No a účasť komisie na rokovaniach pomôže všetkým členským štátom alebo akémukoľvek členskému štátmu, štátu, či už sú to väčšie alebo menšie európske krajiny, ale individuálne sme všetci mali, keď sa porovnáme s dodávateľmi z tretich krajín, napríklad Ruskom, čo je najväčší dodávateľ tak ropy ako aj plynu. No a to by členským štátom dalo ďalšie možnosti pri rokovaniach s tretimi krajinami, aby sa zaistilo, že doložky o exkluzivite nebudú súčasťou zmluv, pretože by to vyústilo do, do otvorenia konania o porušenie zmluvy pred Európskym súdom. Takže všetko je to rovnako dôležité, aby legislatíva podporovala Európu na moje návrhy sa týkajú špecifickejšie toho, aké by boli postupy, ako by bola do toho zapojená komisia. Rád by som zdôraznil dve veci. Poprvé, zapojiť komisiu do procesu v takých počiatočnejších fázach a to by znamenalo aj pre obchodné spoločnosti alebo pre firmy vyššiu mieru právnej istoty. Vedeli by všetci, aké sú podmienky, boli by istejšie podmienky pre investície, mali by investovať bez toho, aby sa obávali nejakého koreňa o porušenie zmluvy. To je tiež podľa mňa veľmi dôležitý aspekt tejto legislatívy. Myslím, že to je na teraz všetko. Chcel by som všetkých upozorniť a informovať, že už som sa dvakrát stretol včera sa sa uskutočnilo zasadnutie s tieňovými spravodajcami, no a zdá sa, že ostatné skupiny všeobecne povedané sú na rovnakej línii a treba, aby naše stanovisko bolo čo najjednotnejšie, aby všetky možné námietky, napríklad z hľadiska rady, aby naše stanovisko, stanovisko parlamentu bolo čo najsilnejšie. Ďakujem pekne. A ja ďakujem vám ako prvý dostáva slovo pán Lange. Ďakujem, predseda. No a skutočne, spravodajca, ja vám ďakujem za váš prístup, ktorý my slovne podporujeme. Skutočne sme presvedčení o tom, že úloha komisie pri koordinácii a podpore spolupráce o energii musí byť posilnená tak, aby sme na jednej strane zaistili, že mluvy zapadajú do koncepcie, do koncepcie spoločnej energetickej politiky. Teraz hovoríme o cestovnej mape 2050 eh, a preto treba zaistiť, že zmluvy pasujú do spoločnej energetickej koncepcie. No a ďalej dohody majú tiež dopady na ďalšie členské štáty, no a preto je to záležitosť spoločenstva, ktoré treba, aby komisia koordinovala a preverovala. A preto podporujeme prístup spravodajcu vyjasniť opatrenia tak, aby sme dokázali zorganizovať spoločnú politiku. Už sme sa dohodli na niektorých ďalších bodoch. A treba si preveriť a zamyslieť nad tým, že v niektorých dohodách sú aj obchodné prvky, napríklad ochrana investícií. No a ak toto sa dostáva do hry, kolegyne, kolegovia, tak aj my sme už viac v hre, pretože Lisabonská zmluva v týchto oblastiach parlamentu e, dáva e, legislatívne právomoci. No a toto je vec, ktorú treba zaintegrovať a zaistiť, že ak tieto body budú zohľadnené, tak sa tým posilní aj úloha parlamentu. No a ja myslím, že treba zaistiť, že komisia bude pravdepodobne informovať parlament o dohodách a či postupo komisie tak, aby parlament bol informovaný aktuálne. Inak má spravodajca úplnú pravdu, že či rade treba vystupovať čo najjednotnejšie. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. No a ako ďalší dostáva slovo kolega Tojrer. Ďakujem predseda. Ja by som chcel za ALDE poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu Kolega Lange hovoril o obchodnopolitických aspektoch. Ja myslím, je to treba ešte trochu uh, doplniť hlavne o, o, čo sa týka ochrany investícií. Ďalej treba tiež povedať, že celé to nemôže byť veľmi byrokratické úlohou komisie. Vidím, vnímame významne tam, kde o to požiadajú členské štáty a spoločne ako Európska únia musíme zaistiť bezpečnosť dodávok, čiže má to byť eh, nejaká podpora len pre členské štáty. No a po druhé tiež je nepripustné, aby Európska únia kontrolovala súkromné dohody podnikov, treba sa sústrediť na bilaterálne dohody na štátnej úrovni. Tam treba eh, uplatnenie pre politickú úroveň a inak myslíme, že dôležitá je úlohu, úloha parlamentu a demokratická kontrola konania na európskej úrovni musí byť posilnená vo všetkých oblastiach. No a my ešte hľadáme nejaký prístup, ako a príslušne zohľadniť úlohu parlamentu. Ďakujem pekne. Slovo kolegyňa Cavela. Ďakujem, pán predseda. Chcem poblahožať pánu Karincovi textu, ktorý je pomerne zložitý. Kolegyne, kolegovia, aj tak mám ešte niekoľko otázok. Pokiaľ ide o toto rozhodnutie, ktoré chceme tu prijať. Ide tu o európsky trh s e, energiami. A ciele v tejto oblasti. Hovorí sa však, že toto rozhodnutie má len obmedzené e, hospodárske dopady a preto doteraz nebolo potrebné odhadovať dopady. Ak to teda naozaj je tak, na čo je potom vôbec e, toto rozhodnutie, ak nemá sociálne a hospodárske dopady, na čo teda také rozhodnutie. Takže v zásade žiadne námietky, ale predsa len pochybnosti u jednotlivých argumentoch, tou ktoré sa tu prednášajú. Napríklad register jednotlivých medzištátnych dohôd. V poriadku, ale mali by sme tiež preveriť, či medzištátne dohody zodpovedajú e, európskej legislatíve. Mohlo by to totiž viesť k určitým problémom, keď komisia tu spolu zasahuje intervencie komisie sú vlastne porušením e, dôvernosti rokovaní a ochrany e, informácií. To všetko má aj politické dimenzie. A potom harmonogram časový, pokiaľ ide o rozhodnutia komisie. Harmonogram, ktorý E, trhy nedokážu len tak dobre odhadnúť. A dodržiavanie e, legislatívy EÚ, e no v poriadku, ale keď a teraz chcem vysvetliť, čo vlastne mám na mysli. Keď tu máme rozhodnutie európskych orgánov, tak sú to často rozhodnutia ad hoc a máme skúsenosti z poslednej doby zo Spojených štátov. Tam sme teda v období pred voľbami a tu sa napríklad dohodujú sankcie proti Iránu. Európske krajiny, Francúzsko, Španielsko, um, Grécko, majú však dohody s Iránom o dodávkach E, propis Iránu. Ak teda potom sa príjme, príjmu rozhodnutia o sankcia EÚ, tak tieto krajiny, ktoré e, majú tieto dodávky, musia tieto dodávky, ak je to možné, prerušiť. Plyn nesmie byť dodávaný potom. Po amerických voľbách Spojené štáty pravdepodobne začnú E, rokovať s Iránom. Ale ako to vyzerá s európskymi podnikmi, ktoré sú tu činné, ktoré by museli prerušiť spoluprácu s Iránom? Ako by mali konať? Takže som naozaj no, Myslím si, že pokiaľ ide o dodržiavanie európskej legislatívy, je to v poriadku, ale je tu otázka, ako to bude s e, príslušnými ad hoc rozhodnutiami európskych orgánov. Či sa tiež zapoja napríklad, keď na základe nejakého atentátu sa zmrazí spolupráca napríklad s Iránom. Nemôžno predsa prerušiť zo dňa na deň dodávky plynu. V texte sa veľmi, veľmi zdôrazňuje zodpovednosť jednotlivých členských krajín, ale sú tu aj výnimky, kde sa komisia vyníma napríklad medzištátne dohody medzi viacerými členskými krajinami a to, tak tieto sa e, e výjmu, pretože sme tu vlastne v oblasti, kde sa meria akoby dvoma, dvoma metrami. A ešte čosi, kolegyne a kolegovia, mali sme už, e, alebo zamýšľalo sa príslušné vypočutie, ale navrhnutí sú rečníci, alebo navrhnú sa rečníci, ktorí nemajú e, nič proti našemu prí, prístupu, ale myslím si, že pri vypočutí by sa mali prizvať práve takí, ktorí majú výhrady voči našim návrhom. Tak predsa vyzerá demokracia, demokratický dialog. Takže Rusko je práve chciac, nechtiac, jedným z najväčších dodávateľov plynu. Takže nemali by sme pri vypočutí nechať prehovoriť aj Rusko? Nechať si povedať komentáre z ruskej strany? Kolegyňa, vám chcem len povedať, že otázka vypočutia, nuž to bolo dojednanie medzi príslušnými tieňovými spravodajcami, koordinátormi zároveň pozvánky sú už e, vypísané, takže nemôžem veci korigovať, ale v princípe máte, máte pravdu. Pri vypočutí by sa mali pozvať aj ľudia, ktorí majú iný názor. Už v tom máte pravdu, ale konkrétne pri tomto vypočutí korektúry možné nie sú. Veľmi by to rozšírilo kruh účastníkov a už by to potom nedávalo zmysel. Kolega Vidal Kvadras je ďalším rečníkom. Ďakujem, pán predseda. Už sme niekoľkokrát boli zdôraznili v tomto výbore, že treba silnú vnútornú koordináciu medzi členskými krajinami v oblasti energie. Vyvinuli sme obrovské legislatívne úsilie, aby sa vytvoril vnútorný trh s energiou, ktorý by bol ozaj integrovaný. V mnohých oblastiach energetickej politiky sme sa snažili o spoločný postup. A samozrejme, že pokiaľ ide o zmluvy s tretími krajinami, tak e, je zásadné, aby existovala určitá myšlienka solidarity medzi jednotlivými členskými krajinami, pretože sa zdá, že to nie je v súlade s duchom Európskej únie, aby nejaký E, členský štát podpísal dohody e, na dodávky energie alebo pristúpil k iným opatreniam v tejto oblasti s tretou krajinou vo svoj prospech, ale pričom by sa e, poškodili záujmy inej členskej krajiny. Treba teda vytvoriť mechanizmus, informačný systém, tak ako je to v tomto návrhu, pre prípady dohod medzi tretími krajinami a členskými krajinami v oblasti energetiky. Kolega eh, Karenc predložil správu, kde sa celkom jasne vysvetľuje návrh a sú tam vysvetlené aspekty, ktoré treba ešte upresniť. Napríklad, čo sa stane, keď komisia alebo výbor bude mať zlé hodnotenie vyhodnotí negatívne danú vec, pretože otázka znie, aký to bude mať dopad. Ak to výbor ohodnotí e, negatívne, má to zlý efekt. Toto pán Karin správe vyjasňuje, hovorí o tom, že negatívne hodnotenie komisie musí viesť k tomu, že že členská krajina bude informovaná, že tu je rozpor s právom Európskej únie. Tu ide práve o dôvody nesúladu. Členská krajina je informovaná a ak napriek tomu podpíše dohodu, tak vie, že komisia môže pristúpiť k sankciám. Potom ďalej sú tu ďalšie aspekty, ktoré sú dôležité a to menovite doložka o dôvernosti v článok 7 ide o rozšírenie na všetky informácie, ktoré komisia sprístupní všetkým členským krajinám. Takže preto je, dôle, preto je dôležité pripomenúť túto doložku v týchto troch odstavcoch, nielen v tom, e, v tom treťom. Pán spravodajca sa v tomto smere aj opravuje. E, s cieľom zabrániť tomu, aby položka dôvernosti bol bola zneužitá, sa v správe vysvetľuje, čo je vlastne dôverná informácia. To je výborná myšlienka zo strany spravodajcu. Je zásadné, aby sme zabranili zdvojovaniu pri oznamovaní dohod komisii. To popisuje v svojej správe pán Karins v príslušnom pozmeňujúcom návrhu. Tam sa hovorí o tom, že oznámenie v súlade s rozhodnutím e, musí ísť aj v súlade s povinnosťou oznamovacieho v nariadení o bezpečnosti dodávok plynu. Tam som bol spravodajcom v tejto veci. To je teda ďalší pozitívny prvok tejto správy. Záverom sú tu niektoré novinky, ktoré sú zaujímavé. Jedna z tých noviniek je pomerne nebezpečná, pretože sa tu hovorí o tom, že komisia môže vyhodnotiť súlad s právom EÚ nielen v prípade ešte nepodpísaných zmluv, ale aj u už existujúcich zmluv. Tu by sme sa mohli dostať do problému e, retroaktívneho charakteru, pretože e, toto sú veci vždy sporné a je dôležité, aby toto hodnotenie bolo uskutočnené, pretože niektoré tieto zmluvy sú veľmi dlhodobom horizonte. Ak sa má pristúpiť k revízii už existujúcich zmluv, to je v poriadku. Ale pozor na tú retroaktivitu, pretože ako hovorím, to je v práve vždy veľmi vec riskantná. Ďalšia vec potom je zrušenie prístupu k informáciám. Česká krajina má povinnosť predať toto komisii v prípade, že sa pristupí k začatiu konania s cieľom upraviť existujúcu zmluvu alebo vytvoriť novú zmluvu. Myslím si, že ten prístup by sa mal zachovať zo strany členských krajín, vždy však za predpokladu, že treba uplatniť e, doložku o dôvernosti. Každopádne sa domnievam, že je to návrh e, rozhodnutia veľmi dobrý a správa Karins veci veľmi zlepšuje, to ma samozrejme ani neprekvapuje a preto musíme spravodajcovi len poblahoželať. Ďakujem. Slovo má teraz kolegyňa Hübner. Ďakujem pekne. Po veciach, ktoré tu odzneli, po všetkých týchto názoroch, Kladiem si o to otázku, prečo tu nemáme žiaden návrh štandardizačný. Máme tu zmluvy, máme pred sebou Úniu a štáty tretie, máme tu dodávateľov rôznych energií a rôznych služieb, ale možno, možno uvažovať aj o štandardných zmluvách. Práve teraz, keď hovoríme o e, rozsahu platnosti týchto, týchto zmluv, tak treba hľadať aj zákono legislatívne medzery. Mali by byť akési štandardné zmluvy, ktoré by komisia pripravila, potom by mohli byť rôzne výnimky, ale v zásade by platili tieto, tieto podmienky. Ide hlavne o to, aby tu neboli e, chyby legislatívnej povahy, aby tu neboli aj e, právnické chyby, ale dôležité je umožniť, aby určité obsahy, ako už bolo povedané, boli e, štandardizované i, i dôveryhodné. Hovorím tu o sprostredkovaní medzi štátmi, aby sa postaralo, aby sa zabezpečilo, že sa nájdú, nájdú stredné cesty. Musíme zabezpečiť bezpečné dodávky energie v celej Európe. Preto nerozumiem tomu, že ako to je s, tou, s tými kvantitatívnymi, kvalitatívnymi faktormi. Treba zabezpečiť dodávky energie a, a nemôžem súhlasiť s názormi, že by tu mali byť výnimky, e, výnim, e, úpravy pre výnimky. Takže tieto, táto, táto, táto dôvernosť, dôveryhodnosť vo všeobecnosti by tomu malo byť tak, až na niektoré výnimky, že tu budú štandardné zmluvy, ktoré budú platiť pre všetkých v EÚ, potom by sme nemali tieto problémy, nemuseli by sme sa pozerať, či zmluvy splňajú tie či one podmienky. Alebo netreba sa pozerať na to, či sa e, formálne podmienky splňajú či nie. Ide tu o infraštruktúru, stavebníctvo, to sú veci naozaj všeobecné, ktoré by mali pomôcť. Všetko to pomo- by malo pomôcť e, k vytvoreniu dobrého konkurenčného prostredia. Nemusíme mať teda obavy, že tu dojde k porušeniu práva či zmluvné zmluv. Kolega Karins, alebo najprv komisia, pýta sa pán predsedajúci, pán spravodajca najprv. Ďakujem veľmi pekne za vaše komentáre Ehm, myslím si, že boli veľmi prínosné. Ehm, stručne na niektoré z nich ehm, odpoviem. Najprv snáď na úvod na posledné, poslednú rečničku, pokiaľ ide o dôveryhodné dohody, tak povediac, e, podpísané v úvodzovkách, kde si v pivniciach pri svetle sviečok. Máme tu naozaj dva druhy zmluv v oblasti energetiky Prvá oblasť to sú tie medzivládne. A potom sú tu dohody medzi firmami, komerčné dohody. Táto legislatíva sa týchto druhých netýka, tých prvých sa týka. Realita je taká, že väčšina tých dojednaní je medzi firmami komerčného charakteru. Tam sú všetky informácie, náklady. Tieto informácie zostávajú utajené, pretože to sú európske spoločnosti, ktoré tu zarábajú peniaze a určite akákoľvek spoločnosť, ak sa majú zverejniť komerčné informácie z ich strany, dostali by sa do veľkej nevýhody vo vzťahu k, ku konkurencii. Možno by niekto potom dokázal podpísať za lepších podmienok podobnú dohodu. Takže akákoľvek dohoda, myslím si, že vždy dáva zmysel aby sme zachovali e, dôvernosť e, týchto komerčných informácií. E, súčasne však, že sú tu veľké energetické dohody, ktoré sa tiahnu mnohými rokmi, tak obe strany európske spoločnosti i zahraniční dodavatelia majú asi záujem, aby tu bolo určité väčšie zastrešenie, nielen táto firma. Tie medzivládne dohody sa podpisujú medzi vládami a tie by mali byť podrobené kontrole. Už sú to určité a konkrétne aspekty, o, e, o, o ktorých sa tu hovorí. Problém je v tom, či komisia má, má mať uh, dosah alebo prístup k tým informáciám komerčných zmluv, ktoré sa stiahujú na tie medzivládne dohody ak česká krajina povie, že niečo je dôverné, aby sa to ne, nezačalo celé zvrhávať. Je to veľmi delikátny a proces, ktorý sa snažíme riešiť. Chceme tu mať uniformnosť, EU právo. To by bolo v konečnom dôsledku, to by bol nádherný výsledok, ak na základe e, zapájania sa komisie neboli by len štandardizované doložky, ale všeobecne štandardnejšie všeobecné dohody. Využívala by sa základňa, ktorá bola naozaj v súlade s touto legislatívou. Treba byť však opatrný, aby sme nie, e, sa nevy, e, nedotkli práv e, spoločnosti, ktoré majú právo na to, aby určité informácie boli dôverné. A to je teda môj návrh článok, myslím, 7 týkajúci sa, týkajúci sa utajovania alebo dôvernosti informácií. Mnohí by to chceli možno sprísniť, ale nechceme porušiť tieto práva na dôvernosť firiem. Chceme e, medzivládne dohody kontrolovať, chceme, aby medzi vládami plynuli informácie o nich. Ale, to je tá, ale sú tu aj také časti zmluv, ktoré sa týkajú dôverných e, informácií o spoločnosti, tak chceme, aby toto zostalo dôverné a len relevantné informácie sa posunú komisii. Také informácie, ktoré potrebujú aj iné členské krajiny. To je k tomuto bodu z mojej strany. Pokiaľ ide o komentáre pani Cavela k špecifickým sankciám pre dodávateľov, ako e, napríklad Irán. Už táto legislatíva, ako ju ja vnímam, túto otázku vlastne nerieši, tá je len súbežná. Čo sa tu hovorí, že je to, že ak Grécko má dohodu s Iránom o dodávke energii, alebo Bulharsko chce podpíšať niečo s Ruskom, s Nemecko, Nemeckom, aby tieto medzivládne dohody boli v súlade s právom EÚ. Vychádzajme z toho, že, Grécko, že existujúce zmluvy Grécka sú plne e, v, súlade s dodávkami povedzme plynu e, s pravidlami pre dodávky plynu s EU právom. Ak teda rada potom príjme sankcie, ktoré by ohrozili túto konkrétnu dohodu, tak je to veľmi, e, e, veľmi zlé pre Grécko, alebo ktokoľvek má takúto dohodu s Iránom, ale táto legislatíva, akokoľvek ju otočíme, tento problém nerieši toto je problém pre Radu, pre Grécko a iné členské krajiny. Predtým, než sa uvalia sankcie, ako to bude vyzerať s alternatívnymi dodavateľmi, ako to vyzerá s pokutami za e, porušenie zmluvy. To je však rozhodnutie medzivládne na úrovni e, rady. Nie je to legislatíva EÚ, e, nejde tu o kompatibilitu s, s právom EÚ. Myslím, že ste nadniesli veľmi dôležitú otázku. Táto problematika však toto nerieši. Nie je to právo, eh, otázka kompatibility s právom EÚ. Toľko moje komentáre. Mám dojem, že toto sú tie jediné dva komentáre. Takisto eh, otázka časového eh, harmonogramu, koľko môžu podniky čakať. To je taká tá sporná vec. Hovoril som um, s politikmi. Pochopil som z ich slov, že hovorilo sa o štvortyžňovom časovom rámci. Niekto v komisii údajne by chcel, chcel e, obdobie dlhšie. Môj návrh je však také, že ak sa nájde rozhodnutie, e, ma- maximálne by to mal byť sklz dvoch mesiacov. Vtedy tu bude zvaná e, karta komisie, alebo nejaká reakcia od komisie, čo sa rovná vlastne zelenej karte. Je to trošku sporná téma. Určití politici by chceli mať obdobie okamžité. Mnohí iní chcú byť realisticky. Treba nájsť niečo, čo bude aj fungovať. Nuž a inak potom vám ďakujem. E, teším sa na všetky vaše návrhy. Mojou absolútnou prioritou je mať také návrhy, ktoré väčšina vo výbore bude vedieť podporiť a Chcem len zdôrazniť, že potrebujeme silnú spoločnú parlamentnú pozíciu, pretože v blížiacom sa trialogu si myslím, bude treba prekonať e, jednu či viaceré malé prekážky. A každopádne však verím v dobrý úspech. Ďakujem. Ešte sa prihlásila pani Cavela stručne. Pán Karinš, ja vám ďakujem za vaše poznámky k našim poznámkam ale rada by som bola veľmi špecifická. Úvodné ustanovenia, konkrétne dvojka, tam sa uvádza dodržiavanie práva, dodržiavanie zmluv. Áno, každá členská krajina musí dodržať legislatívu. Ale moja námietka je taká. Dodržiavanie aktov inštitúcií EÚ. To sú akty, ktoré sa príjmajú ad hoc. Energia, ropa, plyn, toto slúži ľuďom. A my nemôžeme povedať Španielsku, že rada urobila rozhodnutie a že toto je inštitucionálny akt. Akt inštitúcie Európskej únie, takže musíte prestať dovážať plyn a ropu. Takže vás poprosím, aby ste sa zamysleli nad možnosťou vypustiť túto formuláciu resulting from the acts of the institutions of the Union, teda vychádzajúce z aktov inštitúcií EÚ, lebo toto sú akty, ktoré sa príjmajú ad hoc často. A ropa a plyn, to sa nedá zastaviť ad hoc a potom znova otvoriť. Myslím si, to, čo hovorím, dáva zmysel. Áno, držiavanie legislatívy bez pochyb. Ale ad hoc rozhodnutia? Ako môžete zrazu prerušiť eh, dodávku Eh, alebo zmluvu o dodávkach z Iránu. Čo poviete Grécku, Taliansku, Španielsku? A sú tu tiež zahraničné vzťahy, ktoré eh, majú s tým dočinenia. Áno, eh, voľby v USA, áno, chce tam byť tlak na Irán v poriadku, ale po voľbách v USA o 6 mesiacov oni zmenia svoje vzťahy s Iránom. A čo potom? pre tie štyri krajiny a tiež medzinárodné trhy, keď sa cena plynu a ropy obrovsky zvýši. Preto by som bol rada, keby ste vypustili e, tú spomínanú formuláciu. Legislatívu tam nechajte. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chce sa viediť komisia, pani Abruma. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Zaujímav sme si vypočuli, čo tu dnes odznelo. Veľmi sa nám páči návrh správy pána Karinša a tešíme sa na jej záverečnú verziu. Teší nás, že táto správa podporuje všeobecný zámer, ktorý sleduje návrh komisie v dôležitých oblastiach vyzýva k posilneniu roli komisie a môže to byť mílnik v dosahovaní toho, aby sme všetci hovorili v zahraničných vzťahoch e, jedným hlasom. Pomenula by som tri oblasti, ktoré sú podľa nás e, veľmi pozitívne v tejto správe. Poprvé, potvrdenie toho, že všeobecný rozsah dohody vnímame rovnako. Tiež definícia toho, čo predstavuje medzivládna dohoda. Po druhé, Výmena informácií je veľmi dôležitá, vrátanie povinnosti informovať komisiu o blížiacich sa alebo prebiehajúcich rokovaniach. To by e, sa malo e, zaviesť. Ďalej e, statút pozorovateľa zo strany komisie pri vyjednávaniach, o to požiada komisia alebo príslušný členský štát. Ďalej ex ante mechanizmus kontroly kompatibility, aby sme mohli vytvoriť ako komisia hodnotenie. Rada by som vám povedala, že tento návrh nezasahuje do schopnosti členských štátov uzatvárať medzivládne dohody. Ide iba o výmenu informácií medzi členskými štátmi, medzi sebou a s komisiou a tiež tam ide o poskytovanie služby, posúdenia konformity zo strany komisie. Oddelenia komisie budú rozhodovať na základe pripomienkového konania ako súčasti postupu posudzovania vplyvov. Hospodárske a sociálne dopady tohto návrhu sú iba nepriamého charakteru. Keď sa bude tento mechanizmus implementovať, investori budú mať väčšiu mieru hospodárskej istoty a komisia bude môcť zabezpečiť implementáciu tretieho balíčka v prospech spotrebiteľov tak, ako to dnes bolo zdôraznené aj tu. Ja som si istá, že si všetci veľmi eh, dobre uvedomujete, že hodnotenie kompatibility jednotlivých intergovernamentálnych dohôd je naozaj vec veľmi citlivá. V prípade existujúcich dohôd zaslaných komisie, ak tieto nebudú v súlade s legislatívou EÚ, tak komisia najskôr nadviaže kontakt s príslušnou krajinou, aby eh, sme mohli stanoviť e, buď to vypovedanie tej dohody, alebo jej nové vyjednanie. Pokiaľ ide o 3.1, rada by som vás povzbudila v tom, aby ste si uvedomili, e, že e, zverejňovanie tých vyhodnotení, ak neexistuje kompatibilita, je veľmi citlivé. Ale ak príslušná krajina situáciu nenapraví, tak samozrejme možno bude, možno bude naštartované porušenie za porušenie a mm, toto je, myslím, všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. Lahota na pekleň pozmeňovacích návrhov 17.1. na poludne. A ideme k ďalšiemu bodu programu. Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál, stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 a spravodajkyňou je tu pani Jordan Cizel a ona dostane slovo aj ako prvá. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríme tu o stratégii na zachovanie biodiverzity v Európskej únii. Asi si všetci spomínate na to, že rok 2010 bol rokom biodiverzity. Aj minulý rok sme mali veľkú konferenciu o biodiverzite v Japonsku v Nagoji a dospeli sme k záveru, že obdobie 2010 až 2020 má byť 10 ročím biodiverzity. To sú všetko pekné slova, ale realita tomu celkom nezodpovedá. Biodiverzita ešte stále sa znižuje 25 druhov EU je ohrozených, 90 všetkých druhov rýb je ohrozených výlovom, hrozí im vymretie. OSN realizovalo štúdiu, podľa ktorej každý rok prichádzame o 3 pokiaľ ide o biodiverzitu Myslím, že teraz je naozaj na čase hovoriť o zachovaní biodiverzity na roku 2020. Ide o financovanie i politík na horizontálnej úrovni. Naozaj je na čase zakročiť proti znižovaniu biodiverzity Návrh Európskej únie vychádza z určitej vízie, z vízie ochrany habitátu z roku 2050, čo je nad rámec toho, čo navrhuje komisia 2020. Je to 6 cieľov spojených s opatreniami. Tieto ciele sa týkajú obnovy prirodzeného prostredia a ekosystémov. Ďalej sa to týka polnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybolovu, rybného hospodárstva. Piatý cieľ sa týka boja proti eh, netypickým druhom Ďalej urýchlenie aktivít v oblasti zachovania biodiverzity zo strany EÚ. Takže čo môžem povedať k môjmu stanovisku, ktoré som pre tento výbor pripracovala? Strata biodiverzity má svoj vplyv na HDP. Mnohé štúdie to dokazujú. Potrebujeme určité prostriedky na obnovu biodiverzity. E, toto niečo stojí, ale to sú dobre investované prostriedky. E, Horšie by bolo, keby sme stratili biodiverzitu. To by prstovalo väčšie náklady. Biodiverzita to, to nie je nejaká um, samostatná politika, naopak je to prierezová oblasť, ktorú je potrebné integrovať do všetkých politik Európskej únie. Komisia avizovala stratégiu pre zelenú infraštruktúru do roku 2012, teda do tohto roka. Ťahá sa to chvíľu, Neviem, či sa to stihne. Tento cieľ podľa mňa nie je dostatočne ambiciózny. Tá stratégia by mala prísť eh, čo najskôr. Potrebujeme totiž synergiu medzi politikami, ktoré realizujeme. Máme tu návrh komisie k infraštruktúram v oblasti energie, dopravy, telekomunikácií a boli by sme rádi, keby prišlo niečo aj k zelenej infraštruktúre a, infraštruktúre a to čo najskôr. Niekoľko ocekov v mojom stanovisku sa zaoberá úlohou vedy, výskumu a inovácií. Vedu potrebujeme nielen na vyhodnotenie situácie, Potrebujeme informácie aj o vzájomných vzťahoch, interakcii. Hodnota biodiverzity. Tuto nepoznáme, nedá sa odhadnúť, nedá sa vyčísliť. Nevieme to potom e, internalizovať tieto externé náklady, pretaviť do ceny našich výrobkov a služieb. Toto je obrovský problém. Takže internalizácia externých nákladov. Keď to nespravíme, tak úspech pri dodržaní, udržaní biodiverzity iste nedos, nedosiahneme. Všetko musí mať svoju cenu, aby sme to mohli náležite zohľadniť. Horizon 2020, to som už spomínala. Spomínala som význam výmeny informácií, pokiaľ ide o prípravu politik a ich následnú implementáciu. Ďalej malé a stredné podniky. Tieto majú o túto oblasť obrovský záujem. Zber údajov si sami dovoliť nemôžu, nemôžu sami realizovať štúdie, hodnotenia a preto je potrebné umožniť im prístup k takýmto informáciám formou výmeny informácií. Na záver v správe hovorím aj o vzťahoch medzi klimatickými zmenami a biodiverzitou. Dôležitá je implementácia všetkých politík v oblasti životného prostredia. Tam tá implementácia nie je mm, rýchla, aby som to takto mierne povedala. hota na predkladanie pozmeňovacích návrhov to je 16.1. 6. februára by malo prebehnúť hlasovanie u nás vo výbore. Toľko teda z mojej strany. Ďakujem, ďakujeme pekne. Takže lehota tu ste oznámili. Chce sa komisia vyjadriť? Zdá sa, že nie. Respektíve áno, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. V prvom rade chcem poďakovať, že ste mi udelili slovo k biodiverzite. Hovorili ste o stratégii, že je veľmi dôležitá jej príprava, aj jej implementácia. Toto sú veľmi potrebné veci pre úspech tejto stratégie. Takže chcem vás naozaj ubezpečiť, že chceme, aby tá stratégia bola úspešná a na to je potrebné spoločné úsilie, hlavne pri implementácii. Takže ďakujem pekne za vaše názory. a za vašu snahu integrovať do ďalších sektorálnych politík otázky biodiverzity. Ďakujem. Ďakujeme. 17. januára je tá lehota na prvnáce návrhy len aby som to vedel na pravú mieru. Dobre, takže tento bod programu sme vybavili. Žiaden tým spravodajca tu žiaľ nie je prítomný, takže môžeme ísť k ďalšiemu bodu programu. To je sedmička, potraviny určené pre dočatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely. Spravodajcom je kolega Takola. A rovno má slovo, nech sa páči. Jo, <clears throat> kiitoksia puheenjohtaja. Ďakujem pekne, predseda. Takže potraviny pre deti, ako aj na osobitné lekárske účely. Toto tému sme sa zaoberali pre výbor Envy. No a preto by som chcel navrhnúť, že ja som sa zaoberal tým, za čo je náš výbor kompetentný, zodpovedný, inovácie, výskum, technika. Zdá sa, že vidíme, čo je v stanovisku. Je to samozrejme veľmi technické. Čo by malo byť eh, v rozsahu pôsobnosti, či nie. Zdá sa, že sú to len tie kategórie potravín pre bábetka, eh, potraviny pre deti, vyrobené z obilia, tá mimoriadné osobitné účely, niektoré ďalšie kategórie. Avšak nejde o potraviny na znižovanie hmotnosti alebo bytika alebo pre iné špecifické triedy. Ide tiež o produkty pre diabetikov a potraviny pre športovcov. No a komisia o tomto povedala, že v rôznych horizontálnych legislatívnych textoch tieto skupiny ešte ďalej detaľnejšie preverí. No, návrh komisie znie, že netreba zohľadňovať prípravky na redukciu hmotnosti, ale ja si myslím, že by k tomuto trebalo niečo povedať. Hla, teda k tomu VLCD Takže predpokladáme už túto kategóriu, ktorá, ktorú osoby berú 3-4 týždne, ale mali by existovať aj niektoré pravidlá o označovaní potravín s nízkym obsahom gluteínu alebo glutánu. No a to treba zohľadňovať si o tom už hovorila, ale po dohode s rôznymi kolegami som dospel k názoru, že výbor Envy je gestorským, no a môžeme mu predkladať naše návrhy. No takže, ste tí, ktorí by mali možno teda zodpovednosť, ale my sa budeme sústrediť teda na to, na tie oblasti, pre ktoré ktorý sme kompetentní. Takže je to, a napriek tomu, že to je technická téma, nie je to žiadna novinka. Vypracovali sme aj spoločné stanovisko. No a tak sa dá povedať, že príslušné technické zmeny budú zohľadnené sami, alebo teda ja osobne, som tiež predložil niektoré pozmeňujúce návrhy a do útorka môžem predložiť niektoré ďalšie. Možno to momentálne stačí a ak by chcel niekto niečo doplniť, tak eh, si ich s veľkým záujmom a pozorne vypočujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Grosted, ako tieňová spravodajkyňa. Ďakujem, pán predseda. V úvode by som chcela povedať, že ide o tému, ktorá je veľmi dôležitá, pretože sa týka ochrany spotrebiteľa, inovácií a teda aj e, priemyslu potravinárskeho, ktorý je jedným z najväčších exportérov Európskej únie. Takže je naozaj potrebné aby tento priemysel, aby mu bolo bola daná pomoc, pokiaľ ide o výskum, pokiaľ ide o prispôsobenie potravín jednotlivým cieľovým skupinám spotrebiteľov. Či už ide o dojčata, či už ide o športovcov, alebo o osoby, ktoré sú alergické na laktózu, glután a tak ďalej. alebo osoby, ktoré chcú schudnúť. Takže táto správa, tieto návrhy na úpravu sú naozaj veľmi dôležité a týkajú sa, týkajú sa všetkých našich občanov, každého jedného z nás v určitej fáze života. To sú veľmi dôležité otázky. Zdieľam filozofiu správodajcu, teda autora stanoviska pána Takulu, pretože pre kontrolu aj spotrebiteľov je veľmi zložité rozlišiť tie potraviny, ktoré sú určené všeobecnej populácii a tým špecifickým skupinám. Uh, podľa mňa je potrebné, aby sme zachovali vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov pre takéto potraviny, hlavne pre takéto potraviny, pretože je to otázka potravinovej bezpečnosti a ochrany zdravia. Takže Európska komisia chce fungovať vnútorného trhu zjednodušiť, zjednodušením legislatívy, obmedzením byrokracie a tu môžeme s komisiou iba súhlasiť. Ale Chcem vám pripomenúť a znova hľadím na komisiu, že to nesmie ísť e, v rozpore s ochranou spotrebiteľov. Takže musíme nájsť e, nejakú náležitú rovnováhu medzi týmito dvomi oblastiami. Sú tu určité kategórie výrobkov, ktoré sú pokryté starou smernicou a znovu sa, e, teda, pardon, teraz sa neob, neobjavujú v novom návrhu, sú vyňaté z nového návrhu teda sú tu existujúce ustanovenia, pokiaľ ide o zloženie, pokiaľ ide o označovanie a toto môže byť určitý problém, e, pretože ak sa nevyjadríme k týmto veciam, tak to môže um, vytvoriť riziko toho, že spotrebiteľ nebude dostatočne informovaný. Pokiaľ ide o tie VLCD výrobky, um, náhradné potraviny v prípade um, chudnutia. Týchto je teraz veľmi veľa a často v takomto prípade je eh, potrebná aj lekárska starostlivosť, eh, respektíve kontrola zo strany lekára. A znova hrozí, že tu budú určité podniky, ktoré budú naozaj veľmi seriózne a budú všetky informácie o produktoch poskytovať, o produktoch pre tieto špecifické skupiny, ale možno tu budú iné podniky, ktoré nebudú až také seriózne. A skrátka si povedia, áno, len tam napíšme, že toto je dobrý výrobok pre tých, ktorí chcú schudnúť, bez toho, že by tu bola rovnaká miera kontroly a prísnosti. Takže naozaj je potrebné byť veľmi pozorný. Sú tu malé a stredné podniky, ktoré sa naozaj špecializujú na takéto výrobky a tieto možno budú v konkurencii e, s inými podnikmi, s tými väčšími. Príklad olympijské hry, napríklad Coca-Cola príde s výrobkom, s obrovskou reklamou, o tom, že je to výrobok, ktorý e, dáva energiu, e, energiu športovcom. Takže je potrebné byť veľmi, veľmi pozorný. pokiaľ ide o túto novú reguláciu, aby sme nezmiatli spotrebiteľov, aby to neviedlo k nekalej súťaži medzi výrobcami. Je tiež potrebné byť veľmi pozorný, pokiaľ ide o potraviny bez gluténu. Spravodajca o tom hovoril, pretože aj toto je oblasť. Sú to osoby, ktoré trpia určitou chorobou, e, netoleranciou na určité potraviny a je potrebné ich chrániť. Ak nebudú mať dispozíciu špecifické výrobky, naozaj špecifické, tak to môže mať dopady na ich zdravie. No a mm, na záver by som chcela hovoriť o dojčenskej stráve. Do jedného roka takéto mlieko máme, je kontrolované a na to ďalšie obdobie tam už to kontrolované nie je. Že aj vo veku medzi jedným rokom a troch môže dieťa piť akékoľvek mlieko, ale nie, nie je to tak, e, pretože v mlieku sa nachádzajú pesticídy e, a toto nemôžu piť také malé deti. E, takže je potrebné nerozlišovať takto drasticky medzi deťmi do jedného jedného roka a staršími deťmi. Takže bola by som naozaj veľmi rada, keby mliečne výrobky pre deti do veku troch rokov e, boli ale takoto špecifickou skupinou. Je to naozaj veľmi, veľmi dôležité. Pokiaľ ide o súčasný stav veci, ten návrh, ktorý vyníma e, stanovené oblasti, podľa mňa je s tým spôsobené obrovské riziko. A preto by sme sa nemali vydávať touto cestou a na toto upozorňujem komisiu. Pokiaľ ide o športovcov, tam už som povedala, čo som chcela. Pokiaľ ide o trojku a 29, úvodné ustanovenia, tam hovorí spravodajca o výskume a inováciách v potravinárskom sektore. Podľa mňa je dôležité, aby sa mohli na trh dostávať čo možno najrychlejšie potravinárske výrobky pre e, takéto osobitné skupiny. Na tom sa zhodneme. E, ďalej odporúčanie správodajcu na posilnenie vedeckého vyhodnocovania nezávislého, aby tieto potraviny e, vyhovovali a čo možno najviac nutričným potrebám príslušných skupín populácie. Tieto opatrenia sú naozaj veľmi rozumné. Je potrebné posilniť e, právnu istotu pre priemyselných aktérov so zachovaním ochrany zraniteľných skupín osôb. Toľko teda k tomu stanovisku, ktoré dúfam posilní správu v gestorskom výbore Envy. Ďakujem. Kolega Kore. Teraz Kore Rade Campos, tieňový spravodajca. Ďakujem, predseda. Ja k tomu dodám len toľko, že by sme mali najskôr poďakovať spravodajcovi pánovi Takulovi. No a, a rovnako by som mohol podporiť v zásade aj návrh komisie. Súhlasím aj so stanoviskom spravodajce, že potrebujeme ešte niektoré veci vyjasniť a hlavne čo sa týka potravín bez obsahu glutánu. K tomu trochu bližšie tento návrh. Hovorilo sa toho trochu s potravinami. Treba prispôsobiť príslušnú legislatívu a treba predísť oportunistickým výkladom v jednotlivých členských štátoch a rovnako tiež rôznym interpretáciám No a niektoré veci by sme mali konkrétnejšie regulovať a harmonizovať. No, takže pre tie potraviny so špecifickými výživovými účelmi. No a ale rovnako treba zajistiť ochranu spotrebiteľa eh, na minimálne na súčasnej úrovni a treba zabránite znevýhodňovaniu niektorých skupín obyvateľstva. Ale tiež vítame snahu o posilnenie hospodárskej a konkurencie schopnosti, takže súhlasíme. No a čo sa týka potreby bez obsahu glutánu, tam sú ešte niektoré nevyjasnené veci. No, ruší sa tým jedno eh, nariadenie, novým nariadením a treba si vyčkať, aké budú, aký dopad budú mať nové pravidla, no a preto som predložil mm, jeden návrh, že by sme to mohli prijať do ustanovení o pravidlách, pravidel o o informovaní na potravinách. Mohli by ste nám teraz povedať, komisia, aké náklady tým vzniknú malé stredné podniky, ktoré chcú uviezť na trh inovatívne potraviny. No a znížilo by to akceptáciu medzi spotrebiteľmi. No a Čiže sú spotrebitelia potom, ktorí potrebujú diotu a rizikovými skupinami. No a treba prelísť všetkým pochybnostiam kolegyňa Toja. Ďakujem predseda. Ja by som chcela poďakovať všetkým kolegom. Všetci z nás No a... No a... Požiadavky vnútorného trhu musia byť splnené v celej Európe. A to príslušne s ohľadom na ochranu spotrebiteľa. My si myslíme, že vnútorný trh sa zaoberá týmito vecami podľa seba, no ale ja som si istá, že európsky priemysel na integrovanom trhu, čím väčší bude a pokrok a čím lepšie budú reagovať na požiadavky občanov, tak tým to bude lepšie, tým lepší bude európsky priemysel a lepšie bude fungovať vnútorný spoločný trh, ale nezabúdajme na to, že v konečnom dôsledku hovoríme o bezpečnosti našich občanov. Takže máme cieľ zjednodušenia, treba odstrániť legislatívu z roku 2009, ale teraz sa vraciame k legislatíve z roku 2006. Nezhorší to, e, nezhorší to situáciu niektorých zraniteľných skupín, hovoríme o mladých matkách, deťoch. No a momentálne tá garancia ktoré existujú pre tieto skupiny obyvateľstva, e, sú oslabované. Jediné možné riešenie nie je to liečenie ako terapia, ale to je jediný spôsob, ako predísť tomu, aby ochoreli. To je teda tá bezlepková dieta. Takže myslím, že sa nedá to porovnávať s bežným, bežným spôsobom, ako sa poskytujú informácie o tom, ktoré potraviny sú zdravé a ktoré nie. Ako sa dá jesť zdravšie. Myslím, že je na každom osobne, ako si vyberie to, čo je. No a nemôžeme zabudnúť, pokiaľ začne platiť nové, nové nariadenie. Musíme neustále zaručovať zdravie našich občanov, a ostatné produkty na redukciu hmotnosti a tak ďalej, ale nemôžeme nechať občanov na pospas zavádzajúcim reklamám. Nezávislé orgány alebo vedecké hodnotenia, ktoré budú detailnejšie ako predtým. No, môžeme to nejak zakotviť v legislatíve, ak zaistíme takúto úroveň ochrany spotrebiteľa, tak zaistíme všetko. To je tu je celý sektor potravinových technológií, ktorý sa vyvinul. No a inovatívne schopnosti potravinového priemyslu sa neustále zlepšujú. No samozrejme, môžeme pomôcť našim občanom, aby boli zdravší a aby predchádzali chorobám. To sú dôležité rozpočtové aspekty. No a samozrejme, niekedy s potravinami sú spojené veľké hrozby, ja budem rada, keď sa mýlim, ale myslím, že veľa kolegov vyjadrilo svoje pochybnosti a dúfam, že sa nám podarí nájsť riešenie. A že nájdeme spôsob, ako poskytovať nutričné hodnoty rady. A súhlasím s pani Grostet s tým, čo povedala o deťoch, výchove detí. No ale najhoršie by bolo, ak by sme oslobili legislatívu Treba podporiť trh a zdravie našich občanov. Ďakujem pekne. Teraz kolega Weber. Áno, v tejto fáze by som sa chcel iba k jednému jedinému bodu. A ostatní kolegovia o ňom tiež hovorili, ale je potrebné to ešte raz zopakovať. Chcem vás upozorniť na problém, ktorý by mohol vzniknúť, keď sa zmenia podmienky distribúcie bezlepkových potravín. Netolerancia, um, alergia na um, lepok sa týka asi 1% populácií. Toto číslo neustále narastá. Naozaj rýchlým tempom a diagnostika tejto choroby je veľmi často zložitá. Jediná možnosť liečenia momentálne je veľmi prísna bezlepková dieta. Takže výnimky z režimu obsahujú veľmi veľké rizika. Môže e, vzniknúť napríklad e, rakovina čreva, e, problémy s kostiami a tak ďalej. Takže toto je podľa mňa veľmi problematické. A, a potom ešte oblasť týkajúca sa potravín učených pre osobitné lekárske účely to sa môže týkať aj výrobkov bezlepkových a um, pokiaľ ide o zloženie výrobkov, možno by sme stiažili pochopenie tohto zloženia pre um, pacientov. Niektoré krajiny už sa obratili proti takejto zmene, pretože takto by mohlo dôjsť k chybám na strane, na strane pacientov a mohlo by to mať negatívne dopady na ich zdravie. Ja tiež predložím pozmeňovacie návrhy, aby som zviditeľnil dôležitosť bezpečnosti bezlepkových výrobkov, čo je potrebné, aby sa predišlo eh, zdravotným eh, problémom eh, tejto skupiny osôb a ja dúfam, že tieto pozmeňovacie návrhy budú zapracované a podporené. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a chce komisia niečo dodať? Nech sa páči. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Yes, of course. Ďakujem. Boli tu otázky, na ktoré odpoviem. Ďakujem spravodajcovi za správu. skutočnosť, že e, sa tu hovorí o dôvere komisie, to je veľmi pozitívny fakt. Chcem tiež poďakovať ďalším rečníkom. Pokúsim sa zodpovedať na niektoré vaše obavy, strachy. týkajúce sa jednotlivých medzier v návrhu. Myslím si, že obavy, ktoré sme tu dnes počuli, súvisia asi s informáciami, ktoré prišli z jednej strany zainteresovaných, pretože ďalší zainteresovaní, napríklad spotrebitelia, tento návrh plne podporujú a to je rozhoduje, rozhodujúce. Spotrebitelia, ktorí majú informácie e, z BEUKu, z organizácie spotrebiteľov, tá zastupuje záujmy spotrebiteľov na úrovni EÚ. Uh, Boli tu náznaky, že pravidla uh, sa skôr zoštihľujú. To nie je pravda, pretože toto všetko je výsledkom vývoja legislatívy v horizontálnejších oblastiach, ako napríklad legislatíva o prísadách, vitamínoch, mineráloch, tam viac než kdekoľvek inde e, ustanovenia k varovaniam. K tomu bola veľká rozpráva v parlamente a tiež nedávno prijatie nariadenia o informáciách o potravinách pre spotrebiteľov. Takže vychádzajúc z toho, že možno to bolo predmetom e, obav, napríklad bezlepkové výrobky. Neviem, odkiaľ pochádza myšlienka, že pravidla e, a ochrana spotrebiteľa sa oslabujú. Môžem vás uistiť, že tomu tak nie je. Nie sú tu špeciálne náklady sú súčasne ktoré by sa s tým spájali. Čo tu dnes máme v ustanoveniach? Jediná požiadavka, ktorá tu je, je požiadavka e, etiketovania, označovania pokiaľ je nízky obsah lep, lepku a bezlepkovosť. A môžem vás uistiť, že to, čo komisia navrhuje, je použiť to isté znenie <clears throat> predpisov, ktoré existujú a pre, pre transferovať ich. Pričom najprv bol návrh, že by to bolo, malo byť v predpisoch o varovaniach, ale tu je oveľa lepšia cesta. Môžem vás uistiť, že nič sa nezmení, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, nič sa nezmení, pokiaľ ide o náklady pre prevádzkovateľov. Pani Krostet eh, kládla veľký dôraz na diskusiu o produktoch eh, dietetických. Parlament a Rada v roku 2006 schválili ustanovenia o varovaniach, kde sa povedalo, že pokiaľ ide o varovania týkajúce sa zoštivujúcich vlastností potravín, sú priateľné pre potraviny, preto sa s tým musíme zaoberať a tiež so skutočnosťou, že takéto varovania boli predložené komisii, vyhodnotili sa Európskou agentúrou pre bezpečnosť potravín, takže je, tá bezpečnosť tu je a môžem vás uistiť, že podmienky využitia takýchto varovaní sú presne také, ako tie, ktoré existujú v súčasnej smernici 98.6. Čo sme teda urobili je pozitívne hlasovanie tie, ktoré sa, tie varovania, ktoré zahrňajú e, tie náhražky alebo prísady. Európska rada, už počuli sme obavy týkajúce sa výrobkov, ktoré sa predávajú ako plnohodnotné náhražky v rámci diety nejde o nejaké desiaty malé drobnosti, ktoré sa využijú ako jedlo. Ide o výrobky, ktoré nahradia vašu celú e, dennú prí, celodenný prísun stravy. Sú to veci, ktoré majú veľmi nízky obsah kalórií medzi 400 a 800 kalóriami My počúvame hlasy členských krajín i parlamentu, že by tu mohli byť obavy k týmto produktom a komisia je otvorená diskutovať možno nejaké zmeny týkajúce sa týchto špecifických produktov. Avšak nemyslíme si, že ide o rovnaké, tie športové potraviny nie sú také isté potraviny. Títo ľudia nie sú zraniteľné skupiny a za celé tieto roky, ktoré sme mali možnosť mať pravidlá pre športové potraviny a špecifické kategórii, nedokázali sme to robiť. Preto obavy zastavenia inovácií boli také, že dokonca samotní prevádzkovateľia nechceli špecifické normy k tomuto. Takisto by som chcel dodať, že v nedávnom zozname varovaní, ktoré mali pozitívnu reakciu a ktoré sú teraz e, kontrolované Takže naše návrhy sú priechodné a sú to aj dôkazy. Sme pripravení počúvať vaše názory, pani Greste. Budeme však musieť reagovať na skutočnosť, že vy tvrdíte, že potrebujeme je ochranu detí pred pesticídmi, ktoré tieto iné produkty by mohli obsahovať. Toto je úražka eh, mliekárenského priemyslu. Ak im poviete totiž, že kvôli obsahu pesticídov ich produkty nie sú vhodné pre deti medzi vekom jedného a troch rokov, tak to bude naozaj revolta tohto priemyslu. Treba, mať, treba byť opatrný, aké argumenty sa tu využívajú. Sme ochotní zvážiť e, otázky inovácií a sme za uľahčenie inovácií pokiaľ ide o inovácie, verím, že evaluácia e, EFSI je nezávislá a preto nepochybujem, že tomu tak je. Na tomto mieste ukončím svoje úvahy. Frau Grostet wollte noch einmal. Pani Grostet chcela ešte raz intervenovať. Ďakujem, Pán predseda, ďakujem, že mám ešte raz slovo. Budem veľmi stručná, ale nemôžem súhlasiť s tým, čo sa tu systematicky hovorí zo strany komisie. Z jednoduchého dôvodu, pretože určite tieto, tieto, tieto varovania poznám, pracovala som na nich a potom na informácie pre spotrebiteľov to poznám, ale problém je v tom, že tieto nariadenia ešte neplatia. A len preto, že sa pred nedávnom toto odhlasovalo, e, nie je to ešte v platnosti a nemáme dostatok odstupu, pretože to nie je v platnosti, aby sme vedeli, či tieto nariadenia majú dostatočné pozitívne dopady, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa. A aj potravinársky priemysel sa tu chráni. Potrebujeme striktný rámec, aby sme vedeli, kam tá cesta povedie a preto žiadame, aby vo vašom návrhu sa integrovala napríklad e, ochrana detí do troch rokov. Vieme, že, že tieto deti sú v tomto veku veľmi zraniteľné a že to treba zohľadniť, aby mliečne produkty obsahovali menej pesticídov. Veď máme tu predsa nariadenie o pesticídoch Ide o deti do troch rokov a tým treba poskytnúť maximálnu ochranu a rovnaká poznámka platí pre ľudí, ktorí neznášajú e, lepok alebo laktózu. Potrebujeme striktnosť a e, potravinársky priemysel musí vedieť, čo treba robiť. To znamená, že nariadenie k informáciám a varovaniam pre, pre spotrebiteľov. To dnes nestačí, potrebujeme určitý odstup. Nemôžeme si dovoliť byť tu e, príliš e, zhovievavý a ľahostajný, pokiaľ ide o určité skupiny obyvateľstva s osobitnými potravinovými požiadavkami. Pán Takula, ako správodajca, chcete ešte o, o, pohovoriť krátko? Ďakujem, pán predseda. Nuž, pokiaľ ide o záverečné slova pani Grostet, e, už je to pravda, ale ako som bol na úvod povedal, máme tu stanovisko, Envy je tu gestorským výborom a preto tam musí dôjsť k tomu vymedzeniu. Ide o to, aby sme tu mali e, ochranu spotrebiteľov, ľudia potrebujú informácie o tom, čo sa v potravinách nachádza. A pokiaľ ide o glutén, e, je to otázka veľká. A ako komisia už konštatovala v správe RIS, Predpisy týkajúce sa gluténu a laktózy, lepku a laktózy sa riešia i v iných textoch. Tam sa veci špecifikujú, ale možno by bolo lepšie, keby sme všetko e, zhrnuli do jedného materiálu, situácia by bola jasnejšia. Tak, aby spotrebitelia vždy vedeli, čo jedia. No a pokiaľ ide o našu skupinu. Pre nás je dôležité vedieť, čo prebieha v oblasti e, výskumu v týchto projektoch, aby všetci vedeli, čo sa nachádza v potravinách. Dnešná diskusia ukázala, že nie je prípustné, aby niekto e, tvrdil čosi o potravinách, čo vlastne nie je pravdou. Treba to vedieť, aj, e, musí to byť overiteľné je tu množstvo aktérov, ktorí tvrdia to či ono o svojich potravinách, ale veci e, vlastne než, nie sú pravdivé. Z tohoto dôvodu treba e, všetko vsadiť na ochranu spotrebiteľa. To je e, viac menej všetko. Diskusia bola veľmi dobrá a ako už tu odznelo, musíme sa dohodnúť, čo všetko texte, texte bude. Máme čas do útorka, pokiaľ ide o úpravy. aby sme sa zblížili s názorom e, výboru Envy. Treba naozaj hovoriť o tom, čo spadá do našeho portfólia. 19. 17. január je e, lehota pre podávanie pozmeňujúcich návrhov, tým uzatváram tento bod. Te, teraz sme pri ďalšom bode 23, 24, 25 január, to sú ďalšie zasadnutia a doplním, že 23. januára bude ustanovujúca schôdza výboru s voľbou predsedu 23. teda nie v Štrasburgu, ale za, na ďalšom be, e, riadnom zasadnutí tu. E, ďakujem vám za prítomnosť a prajem vám príjemnú ďalšiu prácu.